Dobré ráno všetkým vám. Myslím si, že bude lepšie, keď začneme, aby sme potom nemali problém s časom neskôr. Prevzal som predsednícke miesto a je to pre mňa veľkou cťou, že ma požiadali, aby som predsedal, predsedal týmto dvom udalostiam, ktoré sa odohrajú v rámci nášho zasadnutia. Už som predsedal, ale bolo to len v Korepery a bolo oveľa menej štátov v EÚ, takže to bolo menej komplikovanejšie. Ale pamätám sa, že som predsedal aj e, národným parlamentom. A teraz je to dôležitý signál, že niekto z Národného parlamentu predseda takémuto spoločnému zhromaždeniu uznáva sa tým, že zodpovednosť národných parlamentov a európska zodpovednosť, zodpovednosť Európskeho parlamentu sa prelínajú. Podľa mňa je úplne zásadné, aby sme sa naučili spolupracovať Európske parlamenty a národné parlament a národné parlamenty, pretože len tak budeme mať možnosť vykonávať našu právoplatnú kontrolu nad rôznymi agentúrami a inštitúciami, ktoré Európska komisia a ďalšie inštitúcie založili, prípadne sú za ne zodpovedné. Myslím si, že toto je istým spôsobom uznanie dôležitosti e, pozície národných parlamentov. Prvá, prvé podujatie, ktoré bude dnes ráno, sa bude venovať ochrane európskych hraníc a posilňovaniu európskej solidarity a šengenskej spolupráce. Zameriame sa na úlohu Frontexu. Po mojej ľavici sedí riaditeľ Frontexu a o chvíľu mu dám slovo. Po 10.30 bude záverečné podujatie dnešného zasadnutia, ktoré by malo zosumarizovať to, ako národné parlamenty a Európsky parlament by mohli posilniť svoju vzájomnú spoluprácu a dohľad nad agentúrami. Ja osobne som sa tomu venoval v krátkom úvode a predoslal som tieto témy. A teraz pán Leitenán nám povie niečo o Frontexe, pán Busutil, ktorý bohužiaľ e, sa zatiaľ nedostal do parlamentu kvôli doprave a kto je spravodajcom za výbor LIBE. Dúfame, že príde. A potom pani Vasiliky Sonoglu, ktorá tiež sedí po mojej ľavici, sa vyjadrí za príslušný parlament, e, výbor greckého parlamentu potom dostanú slovo dvaja poslanci národných parlamentov a jeden poslanec Európskeho parlamentu. Tí, ktorí vyjadrili svoje želanie prehovoriť, dúfam, že sa mi každého podarí e, vyzvať, aby prehovoril do 10.30, pretože tu ide o záujmy Európskeho parlamentu, národných parlamentov. Preto vás žiadam, aby ste naozaj dodržiavali svoj časový limit dve minúty na prejav aby sa dostalo na všetkých. Poprosím pána Leitenena, ktorý bude premietať PowerPointovú prezentáciu. Myslím, že by sa mala objaviť na týchto dvoch svetelných tabuliach po oboch stranách predsedníckého stola, aby sme mohli sledovať to, o čom bude hovoriť. Nech sa páči, pán Leitenan, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda Júci. Dobré ráno všetkým. Pre mňa je veľká česť, že ma pozvali na spoločné parlamentné zasadnutie národných parlamentov a európskeho. To je pre mňa dôležitá vec, že sa môžem zúčastniť na, takejto, na takomto podujatí. Pripomenieme si, a v akom rozsahu sa vykonáva pohraničná kontrola na únijnej hranici, vonkajšej hranici. Budeme hovoriť o únijných perspektívach a potom o niekoľkých témach, ktoré sa týkajú Frontexu a celkov tej koncepcie pohraničnej kontroly. Budem sa najprv venovať e, jadrovým cieľom, cieľom, ktoré sú jadrom našej práce. Manažment migrácie a na druhej strane boj so závažným organizovaným zločinom na hraniciach. Tento kľúčový cieľ je zabezpečiť, aby všetko na hraniciach sa vykonávalo podľa predpisov, ale na druhej strane je našim cieľom i zabezpečiť hladký prechod hraníc pre tých, ktorí legitímne sa angažujú v cezhraničných aktivitách. Filozofia a prístup je celoeurópska. Vychádza to z faktu, že máme európske politiky, európsku legislatívu, ktorou sa riadia pohraničné kontroly a usmerňujú nás európske hodnoty. Jedna z nich je sloboda pohybu, je to základné právo a dnes sa bude čoraz viac posilňovať a podporovať, nielen rešpektovať. Takže toto je istý rámec, isté podhubie, v ktorom sa pohybujeme a ciele, ktoré plníme. Na ďalšom obrázku vidíme Stratégia pre Európsku úniu, ktorá sa týka hraníc, je z roku 2006. A opäť, aké sú základné prvky, ktoré tvoria jej samotné jadro? Ide tu o zákony, ide tu o záležitosti, ktoré zaoberajú zákonodarcov, ide tu o praktické otázky dohľadu nad hranicami colnými a inými kontrolnými záležitosťami. Všetky tieto aktivity ešte, ešte ďalej súvisia s organizovaným zločinom, ktorý treba skúmať a prešetrovať. Takže všetky tieto aktivity sa nevykonávajú len priamo na hranici, ale v predhraničnom pásme a i za hranicou a v celom pohraničnom pásme. Ďalšia vec, o ktorej chcem hovoriť, je e, mimo e, inštitúcie alebo vzájomná inštitucionálna spolupráca medzi agentúrami, rôzne ustanovizne, ktoré majú e, čo robiť na hranici a zároveň pochádzajú buď z regionálnej, národnej alebo celoeurópskej úrovne, musia spolupracovať a konať v súčinnosti. Už som spomenul, že do e, týchto ustanovizní zaratávam aj zákonodárne a politické ustanovizne, kedy oni vytvoria rámec a praktici potom vykonávajú tie činnosti, ktoré, na, ktorými sme boli poverení. Aká je úloha Frontexu? Nebudem čítať vymenovávať úlohy, ktoré zákon uh, dáva Frontexu. Poviem len, že členské štáty sú zodpovedné za kontrolu únijnej externej hranice. Je to explicitne zakotvené v Lisabonskej zmluve. Tento prístup vidíme už od štokholského programu cez eh, internú bezpečnostnú stratégiu. Je to otázka, o ktorej sa nediskutuje. Je to tak. Frontex nie je však takým orgánom, ktorý by prijímal rozhodnutia za členské štáty. Vždy sú to samotné členské štáty, ktoré príjmu príslušné rozhodnutia, napríklad umožňa vstup niekomu a tak ďalej. Našou úlohou je len pridať istú hodnotu tomu, čo robia členské štáty. Máme jedinečné portfólio. E, k dispozícii sme celoeurópskou agentúrou a sme etablovaní na to, aby sme dozerali na celoeurópsky aspekt týchto všetkých aktivít. Cezhraničná kontrola a kultúra, ktorá sa uplatňuje na e, pohraničných, v pohraničných pásmach. To znamená, je to kultúra, v akej si Európania želajú vykonávať všetky aktivity a ktorá, kultúra, ktorá vychádza z od ktoré Európania vyznávajú najmä základné práva a slobody. Snažíme sa o lepšiu harmonizáciu a interoperabilitu, aby sme mohli spolupracovať, aby sme mohli pracovať v súčinnosti. E, modus operandi musí byť harmonizácia, musí byť e, školenie, vzdelávanie, aby pri kontrole vonkajšej unijnej hranice všetko bežalo efektívne. Cieľ Frontexu je posilniť všetky aktivity, ktoré vykonávajú členské štáty a už som spomenul e, predmetné portfólio, ktoré k tomu máme k dispozícii, inštrumentárium, ktoré používame. Členským štátom poskytujeme vhľad do situácie, povedomie o situácii. Medzi naše nástroje patria najmä analytické nástroje, ktorým dodávame informácie členským štátom o situácii na hranici a vyhliadky do budúcnosti. Myslím si, že toto je tá pridaná hodnota, ktorú sme schopní vyprodukovať, vygenerovať. Ďalšou súčasťou nášho portfólia sú pilotné projekty a spoločné operácie. Toto je, hádam, najviditeľnejšia časť toho, čo robíme. Spoločné operácie napríklad na grécko-tureckej hranici, na Kanárskych ostrovoch, na východnej hranici, na letiskách a inde. Toto je našim cieľom, ktorý plníme. Ďalším viditeľným prvkom našich aktivít a ktoré súvisia so spoločnými operáciami, je snaha nenahradiť národné operácie, ale podporiť kapacitu, posilniť e, interoperabilitu v rámci našich jednotlivých cieľov, pretože tým sa posilňuje i kapacita jednotlivých krajín pri kontrole nad svojimi vnútornými hranicami. V našom portfóliu ďalej máme vývoj, e, výskum, rozvoj, vzdelávanie. Tu sme už dokonca vytvorili celoeurópske osnovy kurikula, ktoré platia v členských štátoch EÚ a aplikujeme ich na pohraničné kontroly. Máme plány ešte ďalej e, rozšíriť toto vzdelávanie, ktoré má posilniť európsku povahu kontrol na vonkajšej únijnej hranici. Akú kapacitu má Frontex, akú erudíciu, akou erudíciou disponuje. Máme 300 ľudí a to je naozaj sila. Je to zdroj, ktorý máme k dispozícii. Sú to naši ľudia. Analytické schopnosti, metodika, ktoré sa aplikujú systematicky na informácie, ktoré dostávame hlavne od členských štátov, ale aj od iných zdrojov. Toto sa nazýva model analýzy rizika a produkty tejto analýzy rizika potom odovzdávame členským štátom EÚ, kde sa zvyšuje povedomie o tom, čo sa deje na hranici, informovanosť o tom, čo sa deje na hranici. Máme e, tým odborníkov, ktorí sa venujú pohraničným záležitostiam. Máme odborníkov, technické prostriedky, plavidla, helikoptéry a nové právne predpisy nám umožňujú získať ďalšie technické zariadenia. Ako robíme veci a prečo robíme veci, to vždy porovnávame s pridanou hodnotou, ktorú som spomínal na začiatku. A v neposlednom rade máme k dispozícii rozpočet, ktorý má kompenzovať participáciu členských štátov a zlepšovať koordináciu. To je ďalší zdroj, ktorý využívame na našu prácu. A potom ešte niekoľko slov o budúcnosti. Ako som už spomenul, nové právne predpisy, ktoré vstúpia čoskoro do platnosti, budú znamenať, že stratégia Frontexu sa bude musieť mm, prepracovať náležitým spôsobom, aby to bolo v súlade. Samozrejme, príslušné nariadenie je východiskový bod, ale máme tu aj veľmi dôležité strategické faktory, programy, ktoré v súčasnosti rozbehla Európska komisia Európsky systém dohľadu, ktorý sa nazýva Eurosur. To je čosi, čo bude kľúčový nástroj pre výmenu informácií medzi členskými štátmi a Frontexom v oblasti pohraničnej kontroly. Musíme prijať fakt, ktorý súvisí s rozprávou o finančných vyhliadkách. Musíme vedieť prežiť s tými finančnými realitami, s ktorými žijeme, čo znamená, že musíme lepšie dohliadať na vynakladanie prostriedkov na priority, lepšie vynaloženie týchto prostriedkov, lepší výkon vyplývajúci z ich využitia a jednoducho ako čo najlepšie aplikovať pridanú hodnotu na bezpečnosť európskych občanov a členských štátov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Simon Bosotil, o, o ktorom som hovoril vo svojom úvode, že bol spravodajcom um, o nariadenia o agentúre Frontex, takže mu hneď poskytnem slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, že by som sa ospravedlnil, že som prišiel trochu neskôr, lebo som tu v zápche vlastne na ceste sem. Ako poslanec Európskeho parlamentu otázka, ktorú musím vyriešiť, alebo ktorú si musím položiť aj v rámci dnešnej témy, je, že akú má táto agentúra demokratickú zodpovednosť. Začal by som v odpovedi na túto otázku nasledovne. Mnoho ľudí sa na túto agentúru stiažovalo v dvoch pohľadoch. E, na jednej strane sú to ľudia, ktorí pochádzajú z krajín, ktoré sú e, vystavené veľkým migračným tokom a hovoria, že táto agentúra nie, je neefektívna alebo dostatočne neefektívna. Na druhej strane máte ľudí, ktorí si myslia, že, ľud, e, že táto agentúra porušuje ľudské práva, prípadne prímžmuruje oči, keď sa deje porušovanie ľudských práv. Obe z tieto obvinení sú veľmi silné obavy, ktoré si určite zaslúžia pozornosť. A ja si myslím, že tieto dve obavy boli aj jednoznačne na mysli poslancov Európskeho parlamentu, keď nedávno prijali e, pozmenené alebo upravené nariadenie pre obnovený mandát tejto agentúry. Z veľkej časti našou odpovedou na tieto otázky by bolo, že samozrejme, že musíme pozmeniť túto, toto nariadenie, musí byť e, agentúra, musí byť viditeľnejšia, efektívnejšia, ale tiež musíme zdôrazniť jej zodpovednosť. A dovolte, aby som vo svojom príhovore nejakým spôsobom spomenul, ako dúfame, že by sme mohli zvýšiť demokratickú kontrolu tejto agentúry od dnes. A, a snáď by sme tým mohli uh, uspokojiť tie obavy, ktoré som spomenula na začiatku, teda obava o efektívnosť agentúry a druhá vec, ktorá sa týka obavy o ľudské práva. No už e, čo sa týka demokratickej kontroly, Európsky parlament prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov navrhol viaceré zmeny, ktoré uvediem pretože možno by, môžu byť posi, popísané ako spôsob posilnenia demokratickej kontroly tejto agentúry. Napríklad do zákona sme e, vsunuli ustanovenie, ktoré uvádza, že počet e, hraničných, e, hraničných kontrol ktoré nejaká krajina chce zaviesť, musí byť publikované pravidelne. A teraz to bude už právne záväzné a bude sa to musieť oznamovať Európskom parlamentu. A to isté platí aj pre technické vybavenie, ktoré členský štát poskytuje agentúre. Všetci viete, že agentúra má po niekoľko, alebo po niekoľko rokov trpela um, ťažkosťami počas svojich misií, pretože keď sa obrátila na členské státy, že potrebujú ľudské zdroje, teda pohraničníkov alebo nejaké zariadenia, nejaké helikoptery, lode a podobne, tak členské štáty neboli schopné splniť e, svoje sľuby, pretože nasľubovali, že poskytnú. A keď už bolo treba niečo poskytnúť, tak nie vždy to poskytli. A sú súčasťou toho, že bolo by treba to zabezpečiť lepšie, tak od dnes vlastne bude agentúra zaviazaná, aby pravidelne publikovala, čo ktorý členský štát jej poskytol. A iný spôsob, ako chceme tiež zvýšiť demokratickú kontrolu agentúry, je taký, že chceme zabezpečiť, aby všetky zmluvy, ktoré má s inými agentúrami, či už sú to agentúry v oblasti azylovej politiky alebo ľudských práv alebo prípadne s Europolom, tie tiež musia byť e, poskytnuté na vedomie Európskom parlamentu. A takýmto spôsobom bude môcť Európsky parlament vykonávať väčšiu mieru kontrolu z hľadiska toho, čo agentúra robí vo vzťahu k iným agentúram. A rovnako, ak ešte aj nie ešte dôležitejšie, je od agentúry sa teraz bude vyžadovať, aby e, poskytovala parlamentu informácie, ktoré sa týkajú tretích krajín. A to je veľká e, oblasť obav pre viacerých poslancov, pretože musíme vidieť, s akými agentúrami spolupracuje táto agentúra z tretich krajín vôbec s ktorými krajinami smie vstúpiť do nejakých e, vzťahov alebo uzatvárať nejaké dohody aké majú tieto krajiny vzťahy k ľudským právam a podobne. A potom takisto bude musieť informovať parlament o tom, akých stručných dôstojníkov má v tretich krajinách. Tam by som sa dotkol otázky ľudských práv. Ako som povedal na začiatku, jeden z najväčších, z najväčších obav, ktoré, pre mi agentúra stála, bolo v oblasti migrácie, že sa porušujú ľudské práva. Napríklad teda ľudia by mohli eh, sa po, na, eh, by mohli byť, sa utopiť eh, v mori. To je, ja musím povedať, že ja nesdielam tieto obavy, pretože um, je to v rámci e, cieľa e, Európskej únie a agentúry a že ľudské práva musia byť rešpektované. Ale tieto obavy tam boli. pretože my sme vytvorili e, mechanizmus, ktorý je monitorovacím mechanizmom, a ktorý sa musí dívať na aktivity Takže bude musieť eh, sa vytvoriť eh, s agentúrou určitá dohoda, že kto bude vlastne vykonávať eh, z jej úlohy. A vytvorí sa konzultačné fórum, ktoré do obrazu vlastne priniesie aj agentúry činné oblasti ľudských práv, aj UNHCR a podobne, tak, aby mohli oni monitorovať aktivity tejto agentúry a sledovať ich z pohľadu ľudských práv a ak táto agentúra alebo ak e, in akomkoľvek prípade akýkoľvek prípad porušenia ľudských práv sa odhalí počas e, niektorých z ich misií, potom poprvýkrát bude už možnosť e, pozastaviť alebo ukončiť misiu tejto agentúry. Myslím si, že to týmto z veľkej miery vyriešilo otázku, ktorá súvisí s ľudskými právami alebo dodržovaním ľudských práv. To je naozaj legitímna obava a že je potrebné zabezpečiť efektívny monitorovací e, mechanizmus. Existuje ešte niekoľko iných možných e, spôsobov, kde môžeme vidieť, že došlo k lepšej kontrole. Napríklad, čo sa týka spracovania osobných údajov, akéhokoľvek jednotlivca, E, počas misie akejkoľvek musí agentúra konať podľa prísnych podmienok, ktoré týka, rešpektujú ochranu osobných údajov. Toto ustanovenie bolo doplnené po úzkej spolupráci s tým e, úradom na dohľad nad ochranou z údajov EDPS a takisto aj EDPS bude zúčastnené pri, e, mať, bude monitorovať spracovanie takýchto údajov. Takže aj z pohľadu ochrany údajov agentúra nesmie vyvolávať žiadne obavy. Čo sa týka týchto operácií, tým by som to zatiaľ ukončil. A bola to teda obava viacerých ľudí, teda čo sa deje v prípade tých, vraca, tých operácií, keď sa vracajú ľudia späť. Čo sa deje s ľuďmi, ktorí sú vrátení späť do svojich krajín pôvodu? Čo sa s nimi deje? Existuje nejaká moni- nejaké monitorovanie, aký osud postihol tieto osoby, keď sa vrátia späť do svojej krajiny pôvodu? E, my sme takéto ustanovenie e, doplnili, ktoré určuje, že každoročne Európska komisia pripraví správu, a teraz to je Európska komisia a nie agentúra, ktorá podnik, poskytne parlamentu Európskemu správu o e, monitorovacej činnosti, ktorá bola uskutočnená v rámci návratných operácií od začiatku do konca. To znamená, že to sa bude týkať všetkých tých operácií, kedy vlastne sa e, občania či ľudia vracajú späť do svojich krajín pôvodu. A toto je veľmi dôležité, ale teraz bude pod prísnym dohľadom Európskej komisie, ktorá bude musieť nám interne E, poskytnúť správu o tom, akým spôsobom boli rešpektované ľudské práva v tejto otázke. A potom samozrejme môže byť výkonný riaditeľ pozývaný pravidelne do Európskeho parlamentu a my sme veľmi radi, keď e, príde sem do parlamentu keď, a zodpoveda na naše otázky. A napokon otázka rozpočtu. Ehm, je tu veľa vecí, samozrejme, ktoré by ste chceli urobiť, ale keď na to nemáte peniaze, tak asi veľmi málo sa vám podarí. Takže myslím si, že Európsky parlament je veľkým spojencom počas týchto posledných 7 rokov tejto agentúry, aby zabezpečil, že má dostatok finančných prostriedkov. Keďže Európsky parlament je aj finančným orgánom, vždycky sa Európsky parlament staral o to, aby tento operačný rozpočet Frontexu bol taký, aby mohol splniť tie misie, od ktorých, e, ktoré od Frontexu žiadame. E, tak dúfam, že sa nám poskytovalo takú malú panorámu nášho myslenia, aj prečo si myslíme, že by sme mali lepšiu kontrolu mať e, nad touto agentúrou, aj nejaké konkrétne prostriedky, akými sa skúšame to dosiahnuť. Teraz, čo sa týka samotnej agentúry, E, keď vstúpi do platnosti toto nové nariadenie, potom sa to všetko pretlmočí do reality. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Predseda, ďakujem pekne. To bol veľmi dobrý prehľad a napomocný ďalším rečníkom, ďalšou rečníčkou je pani Vasiliky Cunoglu, ktorá je členkou stáleho výboru pre verejnú správu, verejný poriadok a spravodlivosť greckého parlamentu. A samozrejme nie je žiadnym tajomstvom, že Grécko je teraz krajinou, ktorá veľmi trpí e, z veľkého zvýšenia migračných tokov na svoje grécké hranice. Tak nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Pre mňa je to veľmi špeciálna príležitosť, keď môžem byť tu a reprezentovať grécky parlament a hovoriť o dôležitej záležitosti mojej krajiny. Grécko ako ostatné krajiny na juhu Európy trpí týmito nekontrolovanými migračnými tokmi. Máme dlhé pozemné námorné hranice a ležíme blízko E, krajín pôvodu, odkiaľ pochádzajú imigranti. Preto sme veľmi zraniteľní. Niektoré údaje vám môžu ilustrovať situáciu. Napríklad minulý rok v mojej krajine sme mali sme 132 tisíc ilegálnych imigrantov zatkli. Teraz ich bolo doteraz 43 859. Vidíme, že došlo tu o 39-percentný pokles v porovnaní s minulým rokom, avšak e, naďalej je to znepokojujúca záležitosť. Boli sme svedkami toho, čo sa stalo na severe Afriky a to určite povedie k veľkým migračným tokom smerom na sever do Európy, preto je potrebné konať rýchlo. Ilegálna imigrácia je problémom, ktorý má mnoho aspektov. Poprvé, humanitný aspekt. Naše orgány riadia toky tisícok utečencov a imigrantov a pritom treba brať do úvahy ich utrpenie, nádej na lepší život, ako aj treba dostať zodpovednosti e, zo strany gréckej spoločnosti v tejto zložitej situácii a za týchto komplikovaných okolností. E, toto všetko vlastne má dopad na bezpečnosť, sociálny poriadok a e, sociálnu kohéziu. Navyše náklady na e, vybavovanie žiadosti o azyl sú veľmi vysoké. Požiadavky a žiadosti o azyl to je téma, za ktorú sme boli vždy kritizovaní. Ale nechajte ma teraz predniesť túto úvahu. Samozrejme, ja uznávam, že kritika je spravodlivá, ak je imigrácia rovnako, rovnaká vo všetkých krajinách, ale tomu tak nie je. Čo máme robiť, keď musíme riešiť tisícky žiadosti o azyl a väčšina z nich je podvodná, a neodôvodnená a my tým strácame čas. Náš národný azylový systém pracuje pod obrovským tlakom a aby pracoval čo najefektívnejšie, vytvorili sme akčný program zameraný na jeho reformu. Ale všetky postupy zamerané na azylový proces nemôžeme predsa my aplikovať, ak zároveň sa nevytvorí európska politika, azylová politika a imigračná politika, pretože tento, túto záťaž je potrebné rozložiť, hm, treba brať do úvahy demografické aj ekonomické aspekty. E, pokiaľ ide o príslušné nariadenia, ktoré sa týkajú tejto oblasti, tak samozrejme tu nám máme kompetencie štátov, ktoré prijímajú imigrantov, ale treba to opätovne prehodnotiť, pretože toto sú e, veľmi nespravodlivé náklady e, vzhľadom na jednotlivé členské štáty. E, členské štáty, ktoré sú na hraniciach, na okraji EÚ, musia konať ako keby boli oni EÚ a musia vziať na seba celý náklad, celú záťaž a to podľa mňa je nespravodlivé. Navyše je veľmi zaujímavé vidieť, ak, aká je podstata demokracie. Veď predsa my nemôžeme prosiť všetky európske inštitúcie, ale nezabúdajme, že e, tento fenomén zažívame my a dokon, dokonca je to historický e, fenomén, ktorý už, už aj schylo z jednej zo svojich drám riešil. Ja som sa pokúsila teraz načrtnúť e, obraz toho, čo zažíva Grécko na svojich hraniciach a treba si uvedomiť, že to sú hranice Európskej únie. To stačí na to, aby sme ukázali, že problémy spojené s migračnými tokmi e, nie sú jedným národným problémom, ale je to celoeurópsky problém a tomu treba čeliť spoločne. Príspevok Frontexu k tomuto úsiliu, ktoré vyvíjajú grécké orgány, je, nie, je zásadný a takisto je potrebné skontrol, e, posilniť e, kontroly na vonkajších hraniciach Európskej únie v rámci e, Schengenu a preto je dôležité takisto aj prekonať nedostatky. Vyžadujeme lepšiu kontrolu, aby sme sa vyhli ilegálnemu vstupu imigrantov. Toto všetko treba posilniť vďaka E, pevnejšej a konsolidovanejšej úlohe Frontexu. Od roku 2006 napríklad grécko-turecké hranice, či už pozemné alebo námorné, e, Frontex a jej činnosť priniesla svoje ovocie. E, máme v Pireu úrad Frontexu, ktorý prevádza pilotný program a vyhodnocuje efektívnosť našich operácií práve v oblasti juhovýchodného Stredomoria. No a my samozrejme chceme, aby tento projekt bol permanentným projektom, aby sme zabránili vstupu ilegálnych migrantov a aby sme ich mohli hneď repatriovať. Takže treba vyriešiť úlohu občanov, ktorí prichádzajú z tretich krajín, sú na jednej strane ilegálni, ale na druhej strane nemôžu byť e, navrátení do krajiny pôvodu. Tieto repatriačné bilaterálne dohody sú veľmi dôležité. Takže aplikácia E, týchto repatriačných dohôd by mala byť e, súčasťou vzťahov únie so všetkými tretími krajinami. Európska únia môže vyvíjať istý nátlak a môže dávať isté stimuly tretím krajinám, aby s nami spolupracovali. Máme tu napríklad prípad Turecka. To je taký špecifický prípad, pretože na jeho hraniciach vidíme, že to je vlastne hlavný, hlavná vstupná brána ilegálnych imigrantov. Samozrejme, došlo tu k istému pokroku, avšak e, podpis a aplikácia repatriačnej dohody s Tureckom je dôležitejšia a najdôležitejšia práve v tejto dobe. Rovnako je dôležitá dohoda s Pakistanom. V prípade Alžírska a Maroka treba urýchliť rokovania a otvoriť e, podobný proces aj s inými krajinami, pričom treba zohľadňovať migračné tlaky, ktoré prichádzajú napríklad zo Severnej Afriky, napríklad z Egypta, ale aj z Iraku a Afganistanu. Pokiaľ ide o kontrolu tohto orgánu, No a samozrejme treba brať do úvahy aj demokratickú kontrolu. A tu mám ešte jednu pripomienku treba dať väčšiu váhu, väčší štatút Frontexu a povýšiť je na rovnakú úroveň, ako je Europol. To je nevyhnutné. To je služba demokracie Európskej únii. Frontex musí e, mať európsku dimenziu a musí spolupracovať predovšetkým s Europolom, pričom jeho misia a kompetencie samozrejme majú dopad na ľudské práva a preto je potrebné e, aplikovať demokratickú kontrolu aj na tieto procesy. Ako európsky orgán musí byť kontrolovaný parlamentom, tak ako ostatné orgány. No a keď hovoríme o rozšírení, nezabúdajme na prehlbené rozšírenie je potrebné rozšíriť na všetkých úrovniach a prehlbiť na všetkých úrovniach. Nezabúdajme pritom na demokratické korene Európskej únie. Národné parlamenty musia mať autonómne pole pôsobnosti, ktoré by malo byť legitímne z hľadiska demokracie. No a Frontex by takisto mal byť e, demokraticky legitimizovaný. Situácia v Európskej únii nie je veľmi rúžová, ale mm, je poľutovania hodné, že pokrok, e, ktorý sme doteraz zaznamenali, teraz stagnuje. Európa a Schengenská zóna sú predsa piliermi a zároveň cieľmi európskej konštrukcie, ale my, Európania, si často kladieme otázky. Dialóg, ktorý bol otvorený o rozličných nástrojoch, najmä kontrolných nástrojoch v oblasti vonkajších hraníc EÚ, vidíme, že často modifikujú to, čo prináša Schengen. My však nemôžeme ísť dozadu, my nemôžeme pripustiť, aby sme výdobytky, ktoré sme získali, stratili a preto treba aplikovať princíp solidarity a treba rozdielovať záťaž na e, všetky členské štáty. Toto je napokon obsiahnuté aj v Lisabonskej zmluve. Bolo by poľutovania hodné, keby sa to jednoducho po toľkých rokoch po schválení stalo len zdrapom papiera. Nazdávam sa, že Lisabonská zmluva, ak nebude správne aplikovaná, tak to bude na škodu Európskej únie a jej občanov. Preto si musíme položiť otázku, čo chceme, viac Európy alebo menej Európy. Myslím si, že dôležité je myslieť na európskych obča občanov, ktorí už veľa zaplatili a nechcú stratiť e, túto poslednú stávku alebo túto poslednú vec v hre. Nemyslím si, že by niekto pochyboval o závažnosti problému, s ktorým zápasí Grécko. A naozaj veľmi dôležité si pripomínať tieto problémy znova a znova. Teraz máme pred sebou 40 minút. Dúfam, že každý, kto chce hovoriť, dodrží svoj dvojminútový limit. Pán Tomas Rulach z Českého senátu, nech sa páči. Vážení kolegovia, rád by som vás zoznámil s pozíciou Českého senátu k problematike ochrany hraníc a k úlohe Frontexu. Český senát dlhodobo zastáva pozíciu, stanovisko, že ochrana hraníc je primárne v kompetencii členských štátov a tieto za ne nesú plnú zodpovednosť. Prípadné opatrenia prijímané na európskej úrovni majú mať e, vzhľadom na národné opatrenia iba podporný charakter. Už v minulosti som niekoľkokrát upozorňoval z pozície Senátu, že sme proti výraznej, e, výraznému zvyšovaniu úlohy Frontexu a proti tomu, aby sa z Frontexu stala Európska pohraničná policia. Ale posledný vývoj nás vedie k záveru, že Frontex, e, ktorý má čoraz viac sa rozrastajúce právomoci, sa uberá práve týmto nežiaducím smerom. Podľa nás by úloha Frontexu by mala byť len koordinačná a vzdelávacia. Druhá otázka spojená s ochranou hraníc, ktorú nemožno nespomenúť, je pozornosť venovaná jednotlivým častiam vonkajšej hranice únie. Uznávame, že južná hranica je veľmi exponovaná, ale podľa nášho názoru by sme mali venovať pozornosť rovnomernejšie i napríklad E, pozornosť treba venovať východnej hranici EÚ, ktorú považujem za nemenej dôležitú. Rád by som sa spýtal mojej greckej kolegynie, mohla by zhodnotiť pilotný projekt Rabbit v Grécku? Ak máme ešte chvíľku času, dovolil by som si zareagovať na včerajšie zasadnutie na tému kontroly európskych agentúr a úlohy Európskeho parlamentu, najmä úlohy národných parlamentov ma zaujímajú. Ja chápem, že Európsky parlament a európske agentúry majú k sebe blízky vzťah, ale zo včerajšej rozpravy som nadobudol dojem, a teraz to trošku preženiem, že národné parlamenty sa degradujú na kontrolu vlastného štátu, či dostatočne plní závery Európskeho parlamentu. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem vám veľmi pekne. O tejto poslednej téme budeme hovoriť v, na záverečnom podujatí. Teraz Monika Lambert z Maďarského parlamentu. Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán predseda Júci. Vážení kolegovia, dámy a páni, Keďže som začiatočníčkou v politike, múdry priateľ upriamil moju pozornosť na fakt, že otázka, kedy sa presunúť, je niekedy dôležitejšia ako presun samotný. Čiže načasovanie, tempo je veľmi dôležité v politickom živote a toto sa preukázalo byť pravdou. Čo sa týka Frontexu a bezpečnosti vo všeobecnosti, e, rád tá by som zvýraznila dva príklady, aby som ukázala, aký dôležitý je urobiť pohyb vpred v správny čas. Madridské teroristické útoky, ktoré otriasli Európou a ktoré e, mali veľa obetí. Spomeňme si dane, ja som tedy bola ministerkou v Maďarsku a na mimoriadnom zasadnutí ministrov vnútra sme prijali vtedy rozhodnutie na úrovni rady a komisie, aby sa zlepšila bezpečnosť v Európe a aby sme si vymieniali údaje a prehlbovali súčinnosť medzi spravodajskými službami a agentúrami, ktoré majú na starosť výmožiteľnosť práva. Chceli sme zrýchliť tento proces, pretože tie hrozné udalosti v Madride nás k tomu istým spôsobom pomkli. Ale už v roku 2008 vznikla potreba rozšíriť právny základ Frontexu a potom nastali zložité rokovania a potom na začiatku tohto roku, čo sa dialo v Líbii a s južným susedstvom, keď sa začali revolúcie, toto všetko zrýchlilo daný proces. Takže niekedy udalosti, ktoré sa odohrávajú, po, urýchlia rozhodnutia, ktoré je nevyhnutné prijať. Demokratický dohľad parlamentmi, kontrola nad tým, či je všetko legitímne, legálne, a najmä v oblasti ľudských práv, to je naozaj veľmi závažná činnosť a preto vás upozorňujem upozorňujem na niečo, čo, v čom sa vyjadrila aj komisia, že netreba spomaľovať tempo, spomaľovať e, proces rozhodnutia, pretože prichádzajú nové ohrozenia a to veľmi rýchlo zo sveta a musíme na ne zareagovať včas. Je to naša zodpovednosť a, a ja e, to nehovorím len vám, ktorí ste panelistami, ale mojim priateľom politikom, že sa musíme pripraviť na nové ohrozenia. A hovorím vám, že som za rozšírenie kompetencie Frontexu. Samozrejme, že treba všetko kontrolovať, mať dohľad a v, teraz myslím protirečím českému kolegovi, lenže podľa mňa Európsky parlament aj národné parlamenty nesú tú hlavnú zodpovednosť. Riaditeľ Frontexu povedal, že oni nerozhodujú, že len rozhodnutia aplikujú, realizujú a to je správne. Dôležitosť kontroly však e, je rovnako dôležitá napriek tomuto. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci, pán Hagorakis z Európskeho parlamentu. Veľmi pekne ďakujem, pán predsedajúci. Frontex je nepochybne jedným z tých nástrojov, ktoré slúžia nám v Európskej únii, nie na to, aby sme e, potláčali e, aby sme potláčali e, imigrantov, aby sme podporovali imperialistické snahy. Nie, toto je určené pracujúcim Európskej únie, pretože, sa, pretože porušujú základné ľudské práva a sledujú ľudí, vytváraním zložiek, satelitmi. Toto všetko vidíme vo Frontexe. Je, jediným záujmom je, aby tu vznikli veľké možnosti, ktoré by podľa svojej vôle uzatvárali hranice, e, nezávisle od toho, čo sa stane s emigrantami. Tí môžu aj zomrieť. E, videli sme, že mnoho ľudí e, prechádzalo Mediterán, stredozemným morom a to môže byť e, príčinou kapitalistickej krízy, ktorú teraz prežívame. A navyše títo imigranti veľmi často sú zadržiavaní v koncentračných táboroch a potom násilím sú navracaní do krajín pôvodu. A toto všetko je posvetené v tejto smernici o repatriácii. Dokonca vidíme, že sa týmto ľuďom zakazuje potom počas 5 rokov vrátiť do Európskej únie, vstúpiť do Európskej únie. To je veľmi vážny problém pre 100 tisíce utečencov, ktoré sú v Grécku. A kapitalist, ani kapitalistický rozvoj, ani Frontex, ani EÚ nevyriešia tento problém, pretože títo ilegálni imigranti sú lacnou pracovnou silou, ktorú E, môžu v Európe využívať a preto my žiadame, aby sme dali týmto ľuďom slobodu, aby mali prístup k zdravotnej starostlivosti a aby sme prestali aplikovať túto represívnu politiku a aby sme skutočne aplikovali politiku európskej konštrukcie. Ďakujem, pán Michael Falzon z Malckého zastúpenia parlamentu. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja som z malého ostrova, z Malty, ktorý je na južnej únijnej hranici v Stredozemnom mori a preto sa asi očakáva, že prehovorím k tejto téme. Konkrétne by som chcel sa vyjadriť k úlohe Frontexu v súvislosti s nelegálnymi emigrantmi a manažmentu migrácie ako pán riaditeľ povedal vo svojom prejave. Spolupracujeme s Grékmi, a využívame ich skúsenosti a ešte rád by sme chceli viac posilniť tento smer vývoja vo Frontexe. Chcem sa vyjadriť k manažmentu migrácie. Kolegovia z iných parlamentov už vzniesli e, túto istú tému, aj posledný kolega z Európskeho parlamentu. Ide o navracanie utečencov. Ale keď zvážime, aká situácia naozaj panuje v stredozemi, možno by treba bolo jasne povedať, majú na mysli načasovanie, a adresovať to Frontexu. V ostatných rokoch Malta sa zúčastňovala na operáciách Frontexu a dokonca bola základňou pre takéto operácie. Posledné dva roky už nie. A Môžem povedať, že na Malte je politická dohoda v tom, že nechceme, aby náš ostrov bol základňou pre operácie Frontex, pretože sa zmenili pravidla fungovania Frontexu. Takže toto treba jasne povedať, najmä vo svetle toho, čo sme si tu vypočuli o európskej solidarite, zdieľaní bremena, migrácie a podobne. Úloha Frontexu v Stredozemnom mori e, v praxi vyzerá tak, že je aktívny na gréckom území Frontex a grécka kolegyňa už hovorila o nariadení Dublin 2. Možno sa o tom nehovorilo zatiaľ, ale tiež je relevantné toto nariadenie. Ale nechcem príliš mrhať časom, preto budem hovoriť len o konkrétnych veciach. Táto agentúra hrala dôležitú úlohu pri legálnej migrácii a nechcem byť príliš kritický, ale chcel by som povedať, že úloha, ktorú Frontex hrá vo svetle toho, čo sa deje v severoafrických krajinách a v tom, čo bude nasledovať, ukáže, či mám pravdu alebo nie. Ďakujeme. Pán Roger Hedet zo švedského parlamentu má slovo, hovorí predsedajúci. Ďakujem za toto vystúpenie o Frontexe. Je to veľmi aktuálna téma vo švedskom parlamente. Ďakujem aj pánovi Busutilovi, ktorý hovoril o návrhu Európskeho parlamentu a o spôsobe, ako e, overovať parlamentnú kontrolu a dohľad nad Frontexom. Mám otázku na pána Lajtenena. On hovoril o kapacite a táto kapacita by mala byť akousi pridanou hodnotou pre členské štáty. No a my s tým plne súhlasíme. Zároveň však e, sú tu isté kritiky z niektorých členských štátov voči Frontexu. Hovoria, že Frontex musí pracovať viac, musí byť tvrdší a že mechanizmy hodnotenia Schengenu takisto implikujú kritiku, požiadavky zo strany členských štátov voči Frontexu a tak ďalej. Takže tieto posolstvá sú dosť také rôznorodé. Preto vás chcem poprosiť, na jednej strane pána Leitenena, vidíte nejaké právne prekážky, E, ktoré by bránili nárastu vašej efektívnosti. A ešte ďalší bod, e, ktorý tu spomenuli členové Európskeho parlamentu. Či je to kompatibilné s aspektami, ktoré nazývame aspektami uh, MR? Ďakujem, pán uh, Keith vás z, do snemovne reprezentantov. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, že môžeme aj hovoriť pod vašim predsedovaním. Chcel by som uviezť niekoľko politických, niekoľko bodov. Prvý je politický. Ja som prišiel e, do Británie ako z prvej generácie e, migrantov. Moji rodičia boli z Indie a ja by som chcel povedať, že Európa nie je proti legálnej migrácii, lebo to, a že to, čo, proti čom bojujeme, je nelegálna migrácia. Tí, ktorí zneužívajú využívajú systémy, respektíve ľudia, ktorí zaplatia množstvo peňazí nejakým podvodníkom, aby sa dostali do Európskej únie. Plne podporujem to, čo povedala kolegyňa z Grécka a nalihal by som všetkým kolegom, aby navštívili tento, tieto hranice medzi Gréckom a Tureckom a ja som tam bol tiež sám a myslím si, že každý uzná, že tie podmienky sú tam strašné, ale Grécko naozaj stojí pred obrovskou krízou, pretože tam prichádza množstvo ľudí a je to kríza, ktorú jednoducho Grécko nemôže vyriešiť samo o sebe. A napokon množstvo z týchto migrantov skončí napokon v Londýne, Paríži, Amsterdame alebo hoci ktorej z našich krajín. Takže jednoducho musíme zdieľať tú záťaž v takej miere, že by sme poskytli týmto krajinám čo najväčšiu podporu. A čo sa týka samotného Frontexu, plne podporom aj moja pra- môj výbor podporuje prácu Frontexu, ale myslím si, že z operačného hľadiska musí mať potom Frontex väčšiu úlohu. Jednoducho musí mať dostatočne veľkú kapacitu, aby mohli riešiť tieto otázky a nemať akýsi len právny rámec, ale úspech e, Frontexu na grécko-tureckej hranici je práve, že mohol využívať tie služby tých rabit jednotiek a že je tam asi z 130 tisíc e, vojakov, ktorí vlastne tam pracujú, takže práve tam to bolo úspešné. A všetky tieto agentúry, Frontex, Europol a podobne musia predovšetkým veľmi dobre spolupracovať a úzko predseda. Ďakujem pekne. Teraz by som už uzavrel e, zoznam rečníkov a ešte mám štyroch ďalších, e, žiad, ďalších žiadostí o slovo, tak môžem každému dať len dve minúty. Teraz pán Viktor Pačio e, z, z Českého senátu. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, dámy a páni. Mám otázku na pána Lajkene, na riaditeľa Frontexu. Týka sa to vonkajších a vnútorných hraníc únie, pretože tu ide o akési spojené nádoby. Česká republika vníma šengenskú spoluprácu ako úspešnú, ktorá v praxi naplňuje politiku voľného pohybu osôb. Za posledné mesiace však vyvstali isté problémy, ktoré vyvolali diskusiu o samotnej podstate Schengenu. No a my od tejto diskusie očakávame, že sa vonkajšia ochrana hraníc lepší natoľko, že už nebude potrebné vykonávať kontroly na vnútorných hraniciach, ktoré sú v posledných rokoch e, v mnohých štátoch e, vykonávané. Ja osobne som mal názor, že úloha agentúry Frontex mala byť koordinačná a podporná, mala podporovať členské štáty v ich e, aktivitách na hraniciach. Európska únia sa rozhodla Inak Frontex bude mať vlastnú techniku, bude môcť rekrutovať pohraničníkov z iných členských štátov a tak ďalej. Keď už sme sa dostali do takejto situácie a posilnieme vonkajšie hranice, si myslím, že máme o dôvod viac neuzatvárať vnútorné hranice. Vzhľadom na skúsenosti Českej republiky s e, policajnými hraničnými kontro, pohraničnými kontrolami, najmä mm, zo strany Nemecka, v Nemeck, nemeckým pohraničím, by sme boli za to, aby sa dodržovali zákazy pohraničných kontrol pri prekračovaní vnútorných hraníc. A tu Česká republika sa nebráni vedúcej úlohe a zároveň trváme na tom, že dočasné znovu zavedenie hraničných kontrol by malo zostať iba výnimočným nástrojom, reagujúcim na situáciu, keď určitý štát čelí vážnej hrozbe E, či už vnútornej bezpečnosti alebo svojho poriadku. Rozširovať tieto dôvody o migrantov nechceme. Ja osobne si myslím, že by to mohlo viesť k zneužívaniu alebo nadužívaniu týchto právomocí. A teda moja konkrétna otázka pánovi Lajtenenovi. Aký je váš názor na zavedenie kontrol z dôvodu nezvládnutej imigrácie a či si myslíte ako ja, že keď sme teraz posilnili ochranu vonkajších hraníc, či tým zároveň znižujeme potrebu sprísňovať e, kontrolu na vnútorných hraniciach. Ďakujem pekne, pán Kildin Hopkins, dolnej snemovne. Ďakujem, pán predseda aj ja mám trochu iný pohľad. Pred niekoľkými mesiacmi som navštívil vedenie Frontexu vo, Varšave spolu s niektorými s kolegami a diskutovali sme o problémoch e, kontrole nelegálnej migrácie v EÚ a ja som položil otázku, o ktorej som si myslel, že je bežná, že prečo by sme nevytvorili jednoducho silné vnútorné kontroly na hraniciach pre európskych občanov, a ja by, pretože to by bolo logická a správna ným spôsobom, akým spôsobom by sa dali odchytiť rôzni zločinci a nelegálni migranti, keby boli zave, opäť zavedené vnútorné hranice. Pretože ako náhle sa niekomu podarí dostať sa do Európskej únie cez vonkajšiu hranicu EÚ, tak potom sa môžu pohybovať slobodne po EÚ. E, ja som teda e, povedal, že keď takýchto silných vonkajších vonkajšie hranice, vnútorné hranice sa nedajú odstrániť. Pred niekoľkými mesiacmi v britanickej tlači sa objavilo, že sú tu niektoré členské štáty, ktoré práve preto spochybňujú Schengen z, tých, Schengen z týchto dôvodov a niektoré z nich opäť zaviedli vtedy e, s alebo zvažovali, že zavedú aj hraničné kontroly. Británia nie je členom šengenského dohovoru a vonkoncom ani nechce Británia do toho vstúpiť. e, e, e občania EÚ môžu vstúpiť do Británie, ale iní nie. A my takto aj budeme na tom trvať. Potom sú tu stredomorské štáty, e, v podstate, ak, ak, ak migranti, ktorí prídu do týchto južných štátov, tak tí nemôžu mať len tak právo pohybovať sa voľne po Európskej únii. A samozrejme, že otázka Schengenu a podobne sú, je otázka spolupráce a nie, nie je to dostatočná harmonizácia. Uh, nie je tu spoločná štruktúrálna spolupráca a v závere by som chcel povedať, že neakceptujem princíp e, z voľného pohybu a myslím, že väčšina Britov je tohto názoru. Ďakujem pekne, pán Andrej Hango z nemeckého Bundestagu. Ďakujem pekne. Ja by som chcel sa pripojiť eh, ku kolegyni z Európskeho parlamentu. S ním môžem absolútne súhlasiť. A pretože ja som tiež minulý rok mal možnosť eh, vypočuť si kritiku eh, ľudskoprávnych organizácií na Frontex. Eh, avšak eh, na tom sa nič až tak veľmi nezlepšilo za posledný rok. Eh, Human Rights Watch pred niekoľkými týždňami predložila štúdiu pod názvom EU Dirty Hands zapojenie Frontexu do zle zaobchádzanie s utečencami v Grécku. Takže to, tie, čo sa týka e, nakladania tých jednotiek rabbids e, s tými nelegálnymi migrantmi a podobne, e, to sa všetko deje za neľudských podmienok podľa Human Rights Watch. A to sa presne deje vtedy, keď Európsky súd pre ľudské práva práve tieto podmienky označil za neľudské. Takže tu je to naozaj tak, že Frontex ako si nedodržuje európske normy v týchto prípadoch, to povedal aj Bill Wainwright Wenning z, z, Human Rights Watch, ktorý povedal, že to je práve veľkým protirečením, že v situácii, keď e, Európsky súd pre ľudské práva vydá takýto rozsudok a vlastne to, akým spôsobom funguje Frontex ako exekutívny orgán štát EÚ, e, e jednoducho toto porušuje. A potom mám druhú otázku, ktorá sa týka hranice Grécko-Turecko. Um, hovorí sa, že sa tam, bu, že sa tam vybudoval um, e, 50 metrov široký masový hrob. Nehovoria, alebo sa tam buduje nejaká veľká, e, veľká Rekopa, kde jedni hovoria, že tam je to, že to jedni, jedni hovoria, že to bude e, pre turecké tanky, jedni hovoria, že to bude pre jednoducho pre e, Grécko, ťažko povedať. Ďalej, čo sa týka pracovníkov Frontexu, v tej štruktúre Frontexu určite um, dochádza k porušovaniu ľudských práv a je treba tomu zabrániť. už a otázka, do akej miery je Frontex dostatočne nezávislý a aké má vôbec má kompetencie a rozhodovacie právomoci. Potom ďalšia otázka, ehm, napríklad Tunisko eh, teraz eh, sa im ťažkých situácií, ktoré oni sami majú, podarilo sa im ešte museli zobrať ďalších 900 tisíc učečencov z Líbie. E, sa, museli, a tu grécka kolegyňa povedala, že asi 100 ehm, 20 až 130 tisíc e, utečen, migrantov prišlo do Grécka a pre Európsku úniu to by to je, nemal byť problém spávať sa k týmto ľuďom dôstojným spôsobom. Um, ja síce ako Nemec by som nemám, nemám, nemôžem teda hovoriť, pretože ale teraz my, ako sa to môže podariť také krajine ako je Tunisko, zvládnu 900 tisíc ľudí a Európska únia nezvládne oveľa menej. Takže keď tu hovoríme takisto aj solidarite, myslím si, že potrebujeme práve veľmi vysokú solidaritu s ľuďmi, ktorí sa očita, ocitávajú v núdzi, pretože väčšina utečencov nie sú e, zločinci ako takí, sú to jednoducho ľudia, ktorí sa ocitli v núdzi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A posledným rečníkom je pán Winter Kersel z rakúskeho parlamentu. Pán predseda, cení kolegovia, ja tom by som sa na to pozrel z iného pohľadu Frontex podľa mňa, alebo pre mňa, je skutočne um, súčasťou ľudských dejín, alebo jednoducho um, slúži k ochrane hraníc, šengenských hraníc uh, a táto ochrana hraníc musí byť pre každú európsku krajinu um, veľmi dôležitá úloha. A z tohto pohľadu si vidím, že Frontex má takúto úlohu a z rozšírenie právomoci Frontexu je práve správny krok a treba zvýšiť tú kvalitu fakultatívnu e, úroveň ochrany hraníc, ale e, nesmie to byť za cenu nedostačujúcich ľudských práv. A preto je veľmi dôležité, aby čo, táto agentúra bola veľmi dôležitá pre Grécko v situácii e, toho zvýšeného počtu migrantov. A teraz moja otázka je, že aké možnosti ešte by boli, eh, mohli sa, alebo mohli sa Frontexu poskytnúť tak, aby mohlo lepšie fungovať, aby mohlo lepšie podporovať jednotlivé členské štáty, ktoré vlastne majú takýto príval migrantov. Predseda, ďakujem pekne. No ja si myslím, že toto bolo mimoriadne užitočná diskusia, pretože to boli naozaj rôzne názory, ktoré ste vyjadrili a to je presne tak, ako to má byť, keď 27 parlamentov e, aj s Európskym parlamentom diskutuje, takže sú tu veľmi rôznorodé názory. E, takisto sa tu boli položené viaceré otázky, ktoré boli priamo k výkonnému riaditeľovi Frontexu a tak to aj má byť pretože sa snažíme presadiť našu cestu aby, k tomu, aby sme mohli dobre kontrolovať túto organizáciu a diskutovať o tom je práve jedným z, zo ciest. Takže tam slovo pánovi Leitnenovi ako prvému, aby odpovedal. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Rád by som poďakoval všetkým, ktorí sa zapojili do diskusie, ktorí položili otázky a vyjadrili svoje názory odpoviem na tieto otázky. Rozdelím ich do štyroch častí a potom odpoviem na poslednú konkrétnu otázku eh, rakúskeho poslanca parlamentu. Najprv budem hovoriť o parlamentnom dohľade a kontrole. Pán Simon Busutil spomenul, že už teraz je dosť komplexná a parlamentný dohľad je sprevádzaný ďalšími politickými hráčmi, ako je Európska komisia, Rada, ktorí hrajú svoju úlohu spolu zákonodarcov alebo zákonodarcov pri tvorbe rozpočtu a vnímame zvyšujúci sa dopad týchto európskych inštitúcií, alebo vplyv na týchto európskych inštitúcií na, na činnosť Frontexu. Parlamentný dohľad a kontrola je v podstate dostatočná, je demokratická. Hoci iste je vždy priestor na operačnú flexibilitu do takého rozsahu, do akého je potrebná. Pokúšam sa ilustrovať úlohu členských štátov EÚ. Lisabonská zmluva explicitne zakotvuje, že zodpovednosť za vykonávanie aktivít leží na členských štátoch EÚ. Frontex nemá preberať na seba túto zodpovednosť ani tieto právomoci z členských štátov. Je to jasné východisko pre všetko, čo robíme. A to treba aj pochopiť. Frontex zodpovedá za koordinovanie operačnej spolupráce členských štátov EÚ. Táto spolupráca je dobrovoľná, ale teraz, keď je nové nariadenie, čoraz viac aktivít bude e, záväznej povahy a do operačných aktivít sa bude treba zapájať povinne my ako agentúra budeme opäť povinní za koordinovanie týchto aktivít. Nebudeme príjmať rozhodnutia v mene členských štátov EÚ. Tretia vec, o ktorej budem hovoriť, je vlastne zásadná otázka, ktorá sa týka nelegálnej migrácie a manažmentu migrácie. Veľmi často máme tendenciu si myslieť, že pohraničné kontroly sú tým čarovným prútikom na všetky problémy. Treba zabudnúť na takúto ilúziu. Pohraničná kontrola je iba časťou celkového riešenia, ale nie celým riešením. Nedávno sme pozorovali na externej unijnej hranici to, že problém nespočíva v tom, že by bola nedostatočná kapacita pri pohraničných kontrolách alebo dohľade nad hranicou, ale naozaj je veľmi málo nedetegovaných nelegálnych vstupov do únie cez únijnú hranicu. Problém spočíva v niečom inom. Ako fungujú následné postupy? A azylový postup funguje istým spôsobom návrat utečencov, ktorí ne, sa, o ktorých sa zistí, že nemajú právo zostať na území EÚ, tiež funguje istým spôsobom. Všetky tieto následné procesy, ak nefungujú náležite, tak potom sa riešenie nedá nájsť iba pohraničnými kontrolami. Všetko toto spolu musí hrať, aby všetko fungovalo. Čiže manažment migrácie súvisí s azylovou politikou a ak pohraničný systém nebude iba súčasťou takéhoto širokého rámca, tak to nebude fungovať. Všetky nástroje musia fungovať. Teraz slovo k základným právam. Toto je zásadná téma, na ktorej sú, je postavená naša agentúra, jej stratégia, všade to preniká, pretože my nielen rešpektujeme ľudské práva, ctíme ich, ale ich aj podporujeme, posilňujeme. Máme za sebou istú históriu v tom, že sa naozaj venujeme ľudským právam pri pohraničných kontrolách. Jednomyselne všetky členské štáty podpísali stratégiu ľudských práv, aj keď to bolo za veľmi krátky čas. A nové nariadenie nám poskytuje viac možností zlepšiť situáciu úradník pre ľudské práva iba potvrdil to, čo už povedal Simon Busutil. Máme etický kódex, máme vzdelávacie aktivity, ktoré sa týkajú všetkých spoločných operácií, do ktorých istým spôsobom spadajú aj spada obhajoba ľudských práv. Všetky incidenty, ktoré e, detegujeme, ktoré zistujeme, by neboli mysliteľné, ich riešenie by nebolo mysliteľné bez toho, že by sme prihliadali na ľudské práva. Tie kritické hlasy, ktoré tu zaznievajú, tie berieme ako konštruktívnu kritiku, ale prečítajte si správu Európskej agentúry pre základné ľudské práva. V ich správach sa opakovane objavuje to, že mnohé problémy súvisiace s ľudskými právami a pohraničnou kontrolou na externej unijnej hranici by boli ešte horšie, ak by Frontex nebol taký aktívny, ako je. Prečítajte si, prosím, tie správy agentúry pre ľudské práva. Tam to nájdete. A moja posledná odpoveď bude na otázku rakúskeho poslanca. Čo potrebujeme? Potrebujeme odhodlanie. Potrebujeme zaangažovanie sa členských štátov EÚ do systematického a konzistentného e, spôsobu participácie podľa spoločných pravidiel a v súčinnosti. Toto je, čo najviac potrebujeme. Ďakujem vám. Ďakujem. Ja by som zosumarizoval to, čo ste povedali, ako to, že Frontex by mal byť časťou riešenia a nečasťou problému. Pán Busutil. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj všetkým účastníkom za veľmi túto stimulujúci, inšpirujúcu diskusiu. Ja by som uvidel niekoľko poznámok predovšetkým vonkajšie hranice ako spoločná obava. Niektorí kolegovia vyjadrili, že vonkajšie hranice sú e, otázkou národnej kompetencie a jasné, že majú pravdu, ale nemali by sme sa starať tak zároveň aj o externé hranice šengenského priestoru. Napríklad nemala by sa Česká republika tiež e, starať nielen o svoje vlastné vnútorné hranice, pretože áno, má len i vnútorné šengenské hranice náhodou, ale nemala by jej záležať aj na externých šengenských hraniciach? Myslím si, že túto otázku si treba klásť stále viac a myslím si, že práve táto otázka vyskočila dnes na začiatkom roku, keď sa Francúzsko ocitlo v situácii, že chcelo opäť zaviesť hraničné kontroly v rámci šengenského priestoru medzi Francúzskom a Talianskom. A dôvod, prečo Francúzsko to chcelo, nie preto, že vnútor, kvôli vnútornej hranici s Talianskom, ale kvôli vonkajšej hranici Talianska na ostrove Lampedusa. Čiže ľudia, ktorí prichádzajú cez e, vonkajšiu hranicu v Lampedúze, skončia vo Francúzsku, pričom tlačia na Francúzsko. A to reagovalo s opätovným zavedením vnútornej hranice. A e, z tohto by som vyvodil takú, také poučenie, že vonkajšie hranice na Lampedúze e, nie sú určite len talianskou e, zodpovednosťou, ale je to aj obava francúzska, česká, každého. Po druhé, chceme vytvoriť Európsku pohraničnú stráž? Nie, nechceme ak ja by som si, eh, ak si pamätám dobre to, čo povedal pán Leitinen, existuje asi 400 tisíc pohraničníkov, ktorí pracujú v celej Európskej únii a bolo by bláznivé eh, toto opakovať, pretože toto už existuje a to nikto nechce nahradiť. Ale o čo sa tu my snažíme, je vytvoriť takú agentúru, alebo aspoň natoľko zefektívniť, aby aspoň v tých bodoch e, našich e, externých hraníc, aby pomáhala, ktoré sú tie najslabšie, ktoré sú tie najmä vystavené tlakom. Pretože čo sa týka externej hranice, je jasné, že môžeme byť e, e taký silný, akým je naše najslabšie miesto. A je to preto zajme každého z nás, aby sme mali naozaj pridanú e, európsku spoluprácu, pridanú hodnotu európskej spolupráce práve tam, na tej hranici, ktorá je slabšia než tie ostatné. Poďalšie, kolega z Malty správne poukázal na usmernenia, že je potrebné zmeniť pravidlá fungovania Frontexu ako agentúru to nebolo súčasťou nariadenia o Frontexe, ktoré bolo eh, nedávno pozmenené, ale došlo k určitým zmenám, aby kolegovia vedeli, aké sú momentálne zmenené usmernenia pre Frontex. Tohto roku asi 50 tisíc Čečencov prišlo do, na ostrov Lampedusa, pričom asi 1500 ľudí prišlo na, na Maltu to mojej krajine. Lampedusa a Malta sú ostrovy, ktoré sú asi 150 km od seba vzdialené. A ten obrovský rozdiel medzi týmito dvoma číslami okamžite vám povie, že migranti presne vedeli, že kam chceli ísť. Oni vedeli, že keď skončia na Malte, sú tam fakticky zablokovaní a keď sa ta teda dostanú na Lampedúzu, tak talianské orgány ich potom prenesú na kontinent talianský hneď na druhý deň a keď sa zmenia nariadenia vo Frontexu, tých 50 tisíc ľudí, ktorí zostanú v Lampeduze, sa zrazu dostanú do zodpovednosti Malty. A to nemôže byť e, toto európska solidarita. Preto nie je pre, e, prekvapením, že Malta odmietla sa zúčastniť misii Frontexu, čo je veľkou iróniou, pretože keď je je tu jedna krajina, ktorá skutočne potrebuje Frontex, e, e, je práve Gre- Balta, takisto ako Grécko, Taliansko a iné č- južné č- členské štáty, ktoré sú vystavené týmto tlakom. A napokon k, o Tunisku niekto ho spomenul, že koľko ľudí utieklo z Líbie do e, Tuniska. Je to pravda, asi 4 milióna ľudí utieklo z Líbie do Tuniska. Z nich však Mnohí sa vrátili prakticky domov aj pomocou Európskej únie a ich členských štátov náhodou, ktoré tam vlastne pomáhali svojimi letmi, ktorí prakticky chránili túto hranicu, aby sa mohli všetci ľudia rôznych chráň pôvodu dostať do Tunisu. Ale asi 60 tisíc Líbyčanov zostalo v Tunisku a prijali ich tuniské rodiny. A asi 4 tisíc ľudí zostalo na tej puštnej hranici medzi Tuniskom a Líviou. A títo tam prakticky boli zablokovaní za skutočných púštnych podmienok, pretože sa nemali kam, kam pobrať. Sú z krajín ako je Somálsko, Eritrea, Sudan a jasne, že tí sa nemôžu vrátiť späť do svojich krajín pôvodu. A toto teraz vyvoláva otázku, že ak Tunisko vyjadrilo solidaritu s k 3,4 miliónom ľudí, nemal by potom rozvinutý tý svet vyjadriť svoju solidaritu so 4 tisíc ľuďmi, ktorí sú zablokovaní v strašných podmienkach na púšti v dôsledku revolúcie v Líbii. Spojené štáty vlastne uviedli príklad, povedali, že my sme ochotní čo najviac e, prijať bez ohľadu na to, ako, na aké je číslo. Európska únia žiaľ neurobila nič také. Takže keď my nič neurobíme, tak títo ľudia jednoducho aj tak sa dostanú jedného dňa do Európy, ale dostanú sa sem na tých bárkach strašných, pričom musia riskovať svoje životy, riskujú, že sa cestou utopia a, to, a skončia svoj život oveľa menej, menej dôs, než dôstojným spôsobom. Samozrejme, že je ešte aj ďalší spôsob riešenia situácie na tuniskej hranici, pretože teraz existuje dočasná rada v Líbii, ktorá vládne nad Líbiou a mohli by títo ľudia sa vrátiť do Líbie, odkiaľ prišli. To je ďalšia možnosť, ale nie dá sa to urobiť z večera na ráno. Teraz má slovo pani Torana. Pozrime sa. Ja sa pokúsim podať takú stručnú odpoveď na rozličné otázky, ktoré tu odzneli. Grécko prijalo obrovskú vlnu imigrantov za posledných 5 rokov. A toto viedlo k situácii, ktorá sa vymkla spod kontroly nezávisle od politiky a od vôle Grécka. Jednoducho sa celá situácia vymkla z rúk, pretože jednoducho zo strany tureckej hranice vstúpilo veľké množstvo imigrantov líbyských, pakistánskych, rovnako k nášmu pobrežiu sa priplavilo veľké množstvo imigrantov zo Severnej Afriky a my sme nemali k dispozícii potrebné nástroje na to, aby sme sa zorganizovali a aby sme reagovali na tento fenomén. Tým pádom sme ich nemohli prijať tak, ako by bolo bývalo potrebné. Avšak je veľmi ľahké kritizovať nos náš. My sme však aplikovali akčný program, ten sme i hneď aplikovali a to umožnilo riešiť tie žiadosti o azyl, ktoré splňajú potrebné normy. A tento akčný program nám umožňuje reagovať aj na tých, ktorí chcú zneužiť azylové postupy. A veľké množstvo týchto utečencov, ktorí sú v Grécku, alebo väzňov, ktorí sú e, uväznení v Grécku, sú cudzinci E, pretože mnohí z tých, ktorí prídu do našej krajiny, nakoniec spáchajú trestné činy. Veľké množstvo ilegálnych imigrantov nezostane v našej krajine, ale ide do ďalších krajín Európskej únie. No a ja som veľmi rada, že e, to spomenuli aj viacerí e, rečníci zo sály. Takže sa koncentrujú v Patre a v ďalších prístavoch, odkiaľ odchádzajú do Talianska a do ďalších krajín Európskej únie. Napriek pomoci, ktorú nám Frontex poskytuje, e, za účelom zvýšenia našej reakčnej kapacity, či už z hľadiska perso, školenia personálu alebo ďalších aspektov, my naďalej máme permanentný prítok utečencov e, z tureckej hranice, kde je rieka Evros. E, problém je v tom, že tu neexistujú prírodné prekážky, ktoré by zabránili e, prejsť hranicu. Rieka je veľmi ľahko prekonateľná a preto Grécko muselo postaviť hrádzu, muselo urobiť túto E, vlastne hrádzu z osnatého drôtu, aby, aby zabránilo tomuto prítoku, tomuto neprestajnému prítoku imigrantov. Náš kolega už e, tu, toto opatrenie našej vlády spomenul. Cieľom bolo jednoducho skoncovať s týmto neustálým prítokom imigrantov z Turecka. Minulý rok e, počet utečencov bol 6 tisíc a tento rok ich je 9 tisíc. A to len preto, že táto rieka Euro sa naozaj veľmi ľahko prepláva. Títo utečenci sú z Turecka, Pakistanu, Afganistanu a z ďalších krajín ďalekého východu. Opakujem, oni jednoducho prekonajú rieku na, na nafukovacích člnoch A my, ako vláda, my musíme brániť našu hranicu, lebo to je naša základná kompetencia a nie je to porušovanie ľudských práv, lebo my ako krajina musíme skombinovať rešpektovanie ľudských práv s udržiavaním bezpečnosti našej spoločnosti a nášho národa. A práve preto s týmito opatreniami a vďaka spolupráci s Frontexom e, chceme, aby Európska únia uznala, že my, e, pretože sme v tejto mediteránnej oblasti, máme také špecifické postavenie, ale treba uznať zároveň, že sme súčasťou Európy a preto je potrebné, aby sa solidarita aplikovala vo všetkých technických aj administratívnych e, opatreniach a to by bolo potrebné odraziť aj v národných rozpočtoch, aby sa Európa ubránila tomuto prítoku a prívalu utečencov. Myslím si, že to je spravodlivá požiadavka a my všetci musíme e, prispieť k tomu, najmä vzhľadom na to, čo sa deje na, na severe Afriky. Teraz všetci panelisti, ktorí nám poskytli e, také erudované odpovede a informácie o týchto záležitostiach. Sme im ďační, ďakujeme im aj všetkým, čo sa zúčastnili na rozprave. Bola to živá rozpráva. Myslím si, že všetko to malo svoj zmysel. Frontex nie je len veľmi dôležitou organizáciou pre všetkých, ale sme si ujasnili, že sa zaoberá kontroverznými záležitostiami, ktoré je dosť ťažké vyriešiť eh, v blízkej budúcnosti ale ak sa nebudeme pokúšať ich riešiť, budú ničivé pre nás všetkých. Takže vďačný sme riaditeľovi Frontexu za to všetko, čo jeho organizácia robí. Myslím si, že treba stále pokračovať v dohľade, v kontrole a v takýchto stretnutiach, ktorí takýmto e, živým spôsobom budú konané v v ďalších rokoch. Ja by som teraz si dovolil uzavrieť toto naše podujatie. Moja krajina, Spojené kráľovstvo, nie je členom Schengenu a teda nie je plným členom Frontexu, ale bolo naozaj prekvapujúce, keď nová koaličná vláda v Británii publikovala svoju novú bezpečnostnú stratégiu minulý rok v oktobri, jedným zo zásadných princípov, ktoré tam boli vytýčené, bolo posilnenie Frontexu. Čo sa tým chce povedať? Dokonca aj nečlen Schengenu uznáva, že je v záujme Británie, aby sa Frontex posilnil a aby úspešne splnil svoju misiu. Myslím si, že to je dôležité, dôležitý indikátor toho, ako vš sme všetci v tomto prepojení, ako sme v tom všetci spolu. Teraz by som otvoril druhé podujatie dnešného dopoludnejšieho zasadnutia ktoré bude trvať necelé dve hodiny a v ktorom budeme hovoriť o tom, ako národné parlamenty spolu s Európskym parlamentom môžu posilniť svoju súčinnosť pri dohľade nad agentúrami. E, poprosil by som členov tohto panelu, aby sem prišli a zaujali svoje miesto. Tí z vás, ktorí a tí z vás, ktorí e, boli tu predtým, poprosím, aby uvoľnili tieto miesta. Jedným z rečníkov o vzájomnej spolupráci medzi parlamentmi. Je to pani, pán Lambert, ktorý tu e, nebude, takže budú iba štyria rečníci v panele, ale myslím si, že budeme mať mnoho príležitostí, aby sme sa vyjadrili k tejto téme, ktorú budeme preberať. Takže len čo pán Aguilar zásadne, alebo bude hovoriť z toho miesta, kde teraz sedí? len čo príde, tak začne predsedať dnešnému zasadnutiu, keďže on je hlavným predsedom celého dvojdňového podujatia. Chcel by som mu poďakovať za to, ako sa zorganizovala celá séria našich stretnutí a poprosím ho, aby pokračoval v dobrej práci a aby začal predsedať. A predtým, než tak urobím, chcel by som vyjadriť, že E, snemovňa lordov, moja inštitúcia, sa vyjadrila, že by sa rada aktívne nadalej zúčastňovala na týchto podujatiach a tak sme aj informovali predsedu Európskeho parlamentu. Sme na strane tých, ktorí veria, že spolupráca by sa mala rozvíjať organicky a nemala by vyžadovať vytváranie nových inštitúcií. Táto živá debata bola dôkazom a myslím si, že z toho vyplýva, že budeme pokračovať v takýchto zasadnutiach zo živosti tejto rozpravy. Nech sa páči, pán Aguilar. Thank you, Chair, Lord Haney, and good morning. Ďakujem pekne, pán predseda. Všetkým želám príjemné predpoludne. Ja by som chcela prispieť tejto poslednej časti dnešného stretnutia tým, že by som poskytol taký celkový zhrnujúci pohľad na dôležitosť toho, akým spôsobom by sme mohli zlepšiť tú e, spoluprácu, ktorú sme vytvorili z hľadiska vytvárania politiky, z hľadiska implementovania politiky, aj z hľadiska e, výkonu a splnenia úloh agentúrami v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Máme konkrétne na mysli, že to bolo v rámci alebo po prijati štokholmského programu v decembri 2009, kedy Rada prijala v februári 2009 stratégiu pre vnútornú bezpečnosť Európskej únie, za čím nasledovala vytvorenie stáleho výboru pre za výboru KOZY, ktorý sa týkal práve zabezpečenia úlohy bezpečnosti a e, slobody v súlade s článkom 72 a potom bola prijatá komunitárna stratégia v novembri 2010, ktorá vlastne už uspe, udávala konkrétne e, kroky, ale dva roky neskôr žiaľ situácia nie je uspokojivá Stále sme na ceste, aby sme vytvorili dostatočne dobrý e, inštitúciálny rámec pre parlamentný e, dohľad. Vlastne aj to je hlavný účel tohto stretnutia. My sme mali medziparlamentné stretnutie asi pred rokom, v oktobri 2010. Teraz sme na ceste, aby sme mali pravidelné e, analyzujúce spoločné stretnutia pri analyzovaní týchto politík a tak ako európske agentúry, Europol, Eurojust, Frontex, každá jedna z nich sa mohla vyjadriť počas nášho dvojdňového rokovania na tomto seminári. Takže navrhuje sa, aby tie opatrenia, ktoré navrhla, e, navrhla rada a komisia, aby sa implementovali opatrenia takým spôsobom, aby ten európsky cyklus tvorby politiky, ktorý by mal zabezpečiť e, z rámec lepšej spolupráce v rámci EÚ. No, že sa pokúsim teraz zdôrazniť práve to, čo som povedal včera hneď po otvorení tejto, tohto semináru. A chcel by som povedať, že my sme tu na to, aby sme niečo zmenili, aby sme pridali hodnotu týmto inštitúciám, aby sme boli nápomocní, aby sme urobili to najlepšie z pohľadu zlepšenia výkonnosti na báze analýz, ktoré vykonávame aj spolu s, kom, s komisiou oblasti počítačovej kriminality, organizovaného zločinu, externých hraníc, e, spoločné riadenie vonkajšej hranice Európskej únie. Všetko toto je aj dôvodom, prečo navrhujem to, aby sme trvali na tom, aké dôležité je spolupracovať v, pri výkone spoločných úloh, aby sme vítali um, európske agentúry sem, aby sme ich pozývali, aby on, oni aj chodia do výboru Libe, oni dostanú slovo, môžu hovoriť, my máme možnosť sledovať ich prácu z európskej úrovne, ale Doteraz ako Európska únia e, podľa právneho článku e, vieme 70, 71, 72, 80, 82 v fungovaní EÚ. V týchto článkoch je toľko veľa z hľadiska toho, aby sme mohli my s národnými parlamentami, Európske parlament spolupracovať, aby sme mohli naozaj spoločne postupovať. A ja si myslím, že mohli by sme naozaj zabezpečiť si vzájomné poskytovanie informácií, ktoré získavame prostredníctvom našich vzťahov s agentúrami. A vo všeobecnosti by sme mohli posúdiť dopad e, stratégie Európskej únie v oblasti bezpečnosti na národné štruktúry a ak by to aj bolo prípadom, tak podporiť tie úpravy či adaptácie, ktoré budú potrebné na oboch stranách, či už to bude na národnej úrovni alebo na európskej úrovni, v prospech e, dobrého výsledku. A keď teraz budeme zase pracovať na novom európskom e, cykle tvorby politík, lebo do roku 2013 nové politiky vypršia, tak musíme sa uistiť v tom, že tieto naše stretnutia sú skutočne užitočné, aby sme sa priblížili občanom, ktorých tu zastupujeme, aby sme vyslali naše posolstvo. Ak, ak táto práca bude úspechom, tak ja som osobne veľmi presvedčený, že každý parlament, každý národ, každá národná snemovňa sa bude chcieť zúčastniť tohto, tohto cvičenia vyhodnocovania európskych politík a že bude každý ochotný poskytnúť svoju vlastnú analýzu a tým aj prispie, prispieje e, tomuto hodnotiacemu cvičeniu, ktorý by mohol byť, ja neviem, zase o rok, oktobri 2012 by sme mali tie národné správy a tie by mohli zlepšiť kvalitu práce, ktorú už vykonávajú európske agentúry a inštitúcie a mohli by sme možno, že lepšie chápať našej národnej perspektívy, aké sú silné a slabé stránky a ako sa dá situácia zlepšiť Všetko toto je potrebné tak na národnej, ako na európskej úrovni, kým sa začne tvoriť nová, nová politika po roku 2013. No a my, ako výbor LIBE, sme pripravení urobiť, čo je v našich silách, aby sme zdieľali informácie s národnými parlamentami, e, s výbormi, ktoré sú za to zodpovední, výber LIBE, výbor pre vnútorné otázky. A týmto by sme mohli zlepšiť našu schopnosť e, analyzovať e, z pohľadu európskych zákonodarcov očakávania, ktoré, ktoré vlastne sa dostanú do tejto novej legislatívy ale predovšetkým, aby sme prekonali ten inform, tú informačnú medzeru, ktorú zažívame neustále. Ehm, tu na úrovni Európskej únie si uvedomujeme, že množstvo informácií, ktoré získavame na báze našich e, vzťahov s agentúrami, tie by mali byť um, konzistentnejšie, pravidelnejšie by mali chodiť, mali by chodiť do národných parlamentov, pravidelne mali by byť poskytnuté tým ľuďom, ktorí, e, sú, ktorí rozhodujú na európskej aj na domácej úrovni. A len takýmto spôsobom môžeme zvýšiť efektívnosť a kvalitu tohto procesu. Musíme sa snažiť e, vytvoriť prakticky také niečo ako Wikileaks, ktoré by ale boli konštruktívne a nápomocné pre európsku demokraciu. Ak sa na to budeme dívať ako princíp, napríklad článok 10 e, zmluvy o fungovaní EÚ. Takže myslím si, že mali by sme začať e, s e, dynamicky začať na tom pracovať v najbližšom dánskom predsedníctve, zorganizovať potom seminár v oktobri 2012 a myslím, že týmto spôsobom zabezpečíme skutočnú správnu odpoveď legitímnym pochybnostiam, ku ktorým sme sa vyjadrili tu, my, zastupcovia národných parlamentov, Európskeho parlamentu, aby sme naozaj um, určili dobrý e, aby sme vyplnili ten zámer zmluvy o fungovaní Európskej únie skutočne aj z, tej, z toho pohľadu stratégie vnútornej bezpečnosti a všetky politiky, ktoré, ktoré súvisia s otázkou slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Ďakujem za pozornosť, predseda. Ďakujem pekne, pán Aguilar. To je dobrý úvod na našej rozpravy, pretože ste navrhli niektoré veci na stôl, ku ktorým môžu niektorí reagovať. Teraz by som dal slovo pánovi um, ehm, Paulovi Biskovi, ktorý je z portugalského parlamentu. Ďakujem, vážený pán predseda, drahí kolegovia, členovia panelu. Najskôr vás chcem požiadať o pochopenie vzhľadom na to, že som e, nebol, že budem musieť skôr odísť, pretože od 12.20 mi letí lietadlo. Chcem vám vyjadriť svoje uspokojenie, že sa môžem s vami stretnúť a zdieľať s vami e, skúsenosti portugalského parlamentu, najmä v takých relevantných otázkach, ktoré sú spojené s európskou konštrukciou. Myslím si, že národné parlamenty môžu e, sledovať všetky e, aktivity, ktoré sa týkajú priestoru slobody, spravodlivosti a bezpečnosti tento priestor je posilnený Lisabonskou zmluvou a záväzným charakterom e, charty ľudských práv. Je dôležité, aby e, zástupcovia týchto agentúr boli veľmi citliví, najmä v tých oblastiach, ktoré sa týkajú e, individuálnych práv a stability spoločnosti. Práve preto je veľmi dôležité, pokiaľ ide o túto politiku a činnosť v teréne, spojiť efektívnosť s rešpektovaním princípov a hodnôt, ktoré sú súčasťou európskych projektov a európskej identity, aby naše činnosť bola e, účinná, je potrebné ešte veľa urobiť. Veľa vecí, ktoré sme začali, sú ešte v začiatkoch a veľmi sú ovplyvnené aj e, medzivládnym aspektom. Z hľadiska národného národné e, orgány by nemali byť pasívnymi aktérmi, ktorí sa prizerajú aplikácii e, tých opatrení, ktoré sa implementujú na základe európskych nariadení. Samozrejme, že článok 101 e, zmluvy o fungovaní Európskej únie hovorí iba o tom, že rada musí informovať Európsky parlament a národné parlamenty o otázkach spojených s vnútornou bezpečnosťou. To je však nedostatočné, pretože pokiaľ ide o ľudské práva, tak to treba sledovať zo širšieho hľadiska. Máme tu kontrolu pozn- aj poznatky zo strany parlamentov, ktoré sú získané vďaka kontrole, legitimnej kontrole. No a Skladanie účtov v parlamente tak ministrov spravodlivosti, ako aj ministrov vnútra, ako aj európskych orgánov a agentúr, e, ktoré sa týkajú priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. E, ešte sú tu isté nedostatky a preto otázka, na ktorú musíme nájsť odpovede, akým spôsobom národné Parlamenty môžu o týchto témach hovoriť na takej úrovni, ako sa o nich diskutuje v Európskom parlamente, lebo národné parlamenty sa väčšinou sústredujú na interné otázky, zatiaľ čo európske témy zostávajú vždy tak trochu bokom a nie sú prioritné. Takéto, takýto prístup potom poškodzuje demokratickú kontrolu európskych politík. V každom prípade národné E, parlamenty musia byť proaktívne, musia využiť adekvátne fóra na diskusiu, aby tak prispeli k harmonizovaniu fungovania komunitárnych mechanizmov aj v oblasti vnútornej bezpečnosti. Preto je dôležité zlepšiť vnímanie e, agentúr národnými parlamentami, ich činnosti a takisto ich e, efektívnosti implementácie politik, ktoré sa tam aplikujú. Treba si naďalej vymieňať skúsenosti a sledovať túto oblasť. Všetko toto je veľmi dôležité preto, aby národní poslanci mohli e, solidnejšie zasahovať do týchto oblastí. Národné parlamenty by mali mať väčšiu schopnosť E, kritickej analýzy, pokiaľ ide o fungovanie týchto agentúr, pretože tieto agentúry sú veľmi dôležité z hľadiska informácií, prevencii kriminality a odhaľovaní bezpečnostných hrozieb. Takto je možné potom prispieť k zlepšeniu efektívnosti, k zvýšeniu rešpektovania základných ľudských práv a ku konsolidácii politík a koherentných činností, ktoré sú, ktoré sú súčasťou identity a hodnotou Európskej únie a sú pre nás pridanou hodnotou. Posilnenie koordinácie parlamentných výborov a verejn, e, verejných slobôd s vládnymi orgánmi, ktoré sú kompetentné v tejto oblasti, myslím tým ministerstva spravodlivosti a vnútra, to, táto koordinácia je veľmi dôležitá pre zvýšenie efektívnosti našich činností. E, Európsky parlament vďaka Lisabonskej zmluve môže vyvíjať nezastupiteľnú úlohu e, pri e, analyzovaní spôsobov, ako sú tieto politiky implementované, pretože ich prínos a dosah je oveľa väčší ako národných parlamentov. Pokiaľ ide o nadnárodný charakter týchto oblastí, ktoré vstúpili do platnosti Lisabonskou zmluvou, napriek tomu tu existuje veľká rôznorodosť e, na národných úrovniach, pokiaľ ide o prijímanie opatrení a často nie sú celkom v súlade so spoločnými hodnotami. Preto je oni majú prioritu posilnenie vnútornej bezpečnosti, boj proti organizovanému zločinu a to vyvoláva také nepríjemné pocity z hľadiska európskej konštrukcie. No a myslím si, že všetky európske inštitúcie by sa mali snažiť vyhýbať takýmto situáciám. Národné parlamenty nemôžu robiť takmer nič v oblasti prijímania e, opatrení, ktoré by išli proti duchu európskych zmluv, tak ako, to, a, tak ako boli pokusy v niektorých členských štátoch e, na základe alebo v dôsledku tzv. arabskej jary. E, tieto opatrenia nie vždy sú v súlade s rešpektovaním ľudských práv a e, myslím si, že na tieto komplexné situácie treba reagovať komplexne, lebo E, inak môže byť veľmi negatívne e, poškodená šengenská dohoda a šengenský priestor, kde sa ľudia môžu slobodne pohybovať. Je to otvorený priestor. E, členské štáty, samozrejme, nikto im nemôže zabrániť, aby sa chránili pred hrozbami a ale mali by sme sa snažiť posilniť spoluprácu, aby sme zvýšili svoju efektívnosť, aby sme sa cítili na svojom území bezpečnosti. Dnes tu máme veľmi sofistikované a rôznorodé hrozby a každá z nich prináša ďalšie nebezpečenstvo, ktoré ohrozuje vnútornú stabilitu a bezpečnosť. Organizovaný zločej, zlo, e, zločin, pašovanie drog, obchod s bielým mesom, to sú niektoré z oblastí, ktoré treba kontrolovať a jedine na úrovni e, európskej e, vhodným prepojením európskych a národných inštitúcií, ktoré pracujú v tejto oblasti a pritom treba venovať e, veľkú pozornosť a byť kritické aj zo strany národných parlamentov k tejto činnosti. Je dôležité, aby prístup k týmto záležitostiam bol rámcovaný hodnotami, ktoré definujú identitu a profil európskeho projektu, ktorý my musíme brániť a zároveň zabezpečovať rešpektovanie právneho štátu a občianskych slobod a práv. A práve z tohoto dôvodu spolupráca medzi rozličnými agentúrami ako agentúrou medzi, o, pre základné ľudské práva musí byť jednou z zo základných činností. Len tak budeme mať koherentné politiky, ktoré budú uľahčovať prácu národných parlamentov, Európskeho parlamentu, agentúr a preto je dôležité, aby sme túto spoluprácu vyvíjali. A európska politika, ktorá bude koherentnejšia, lepšie štrukturovaná a spoločná, je nevyhnutná na to, aby sme mohli efektívne sledovať z úrovni národných parlamentov a Európskeho parlamentu vývoj situácie v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujeme vám. Ďalším rečníkom pán Carlos Coelho, ktorý je poslanec vo výbore LIBE Európskeho parlamentu a bol spravodajcom pre niekoľko správ o šengenskom AKI. Ďakujem pekne, pán predseda. Začnem tým, čím začínam vždy mojim východiskom a to, že Európska únia už dnes nie je tým, čo bývala. Nie sme iba Európou ľudí, tovarov, služieb. Už sme aj Európou občanov, ktorí budujú ušiu, už je prepojenú úniu, ktorá sa píši oblasťou slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. Keď sme boli eh, po prvý raz konfrontovaní s touto oblasťou slobody, bezpečnosti a spravodlivosti po stretnutí v Tampere. Zaobrali sme sa len úšou spoluprácou medzi členskými štátmi a dnes, po prijatí Lisabonskej zmluvy, vytvárame európske politiky, spoločné štandardy, nové zákony a nové nástroje. Európske agentúry sú typickým príkladom takéhoto vývoja. Ich mandát, ich aktivity sa dajú porovnať s tým, čo robia federálne agentúry, ale v ich prípade bez toho, že by boli podriedené federálnej demokratickej kontrole a dohľadu. Lisabonská zmluva bola významným krokom pri pomoci e, pri vytváraní uších ohniviek medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi a vytváraním istej oblasti súčinnosti medzi týmito dvoma parlamentnými vrstvami. Právomoci parlamentov vychádzajú z pôvodného tretieho pilieru, teda spolupráca v oblasti súdnickej a migračnej, ale toto sa odvtedy už vyvinulo a zintenzívnilo, najmä odkedy vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, ktorá jasne počiarkuje kontrolné právomoci Európskej únie a takisto prepožičiava právomoci národným parlamentom v oblasti celoeurópskych záležitostí. Ale ešte stále máme pred sebou dlhú cestu. Európsky parlament by mal mať možnosti e, sa viac spoliehať na národné parlamenty v rozhodovacom procese a národné parlamenty by zasa mali byť ochotnejší ich právomoci, ktoré im udelila Lisabonská zmluva, e, realizovať v praxi. Takýmto spôsobom sa môžeme vysporiadavať so situáciou, ktorá sa vytvorila tým, že Európsky parlament musí súhlasiť s medzinárodnými dohodami, napríklad takou, ako je dohoda o zázname o cestujúcom. A národné parlamenty dokonca ani len informované nie sú o takýchto dohodách. Európsky parlament musel byť iniciatívny, mal by byť iniciatívny a informovať národné parlamenty, mal by konať v tejto veci, pretože len tak sa dajú urobiť potrebné kroky, aby sa znovu nastolila demokratická kontrola a e, tak sa môžu, tak môžu byť brané za, na zodpovednosť. Europol, Eurojust a Frontex ich právomoci boli rozširované v ostatných rokoch a v mnohých prípadoch dokonca za e, rámec ich pôvodnej pôsobnosti. Poskytli sa im aj na vykonávanie operačné úlohy, prostredníctvom ktorých môžu zasahovať do medzinárodnej zóny v európskych členských štátoch. Ja patrím medzi tú väčšinu poslancov Európskeho parlamentu, ktorí podporujú rozširovanie odpor- operačných kapacít a mandátu spomínaných agentúr, pretože len tým sa im dajú dať do rúk potrebné nástroje ktorými sa dá zrealizovať stratégia internej bezpečnosti Európskej únie a odpovedať na najzávažnejšie ohrozenia počítačovú kriminalitu, terorizmus a riešenie e, prírodných katastrof. Lenže nemali by sme aj paralelne monitorovať ich aktivity. Takto to vyzerá so súhlasom e, posilnenia mandátu Frontexu, ktorý sa schválil na 1. septembrovej schôdzi plenárnej Európskeho parlamentu. Tam sa hovorilo, že v kontexte etablovania štrukturovanejšieho urgentného systému reakcie by sa Frontex mal posilniť, ak sa vezmu do úvahy e, vývoj, ak sa vezme do úvahy vývoj v stredozemi. Pozorujeme, že ľudia sú presídľovaní v severoafrických krajinách a tieto politické udalosti všetky systémy európskych členských štátov e, pritlačili k múru, vyvolali na nich obrovský tlak, aby sme mohli chrániť šengenskú oblasť a zabezpečiť jej stabilitu, bola potrebná naliehavá úloha, mobilizácia všetkých členských štátov na celoeurópskej úrovni a plné využitie všetkých operačných a finančných nástrojov, ktoré má EÚ k dispozícii. Posilnenie e, šengenskej šengenského riadenia a spravovania veci verejných znamenalo, že členské štáty si vezmú za svoje vezmú za svoju e, časť, ktorej sa podielajú na efektívnej kontrole hranice a manažmentu migrácie v EÚ. Takéto nové vyhodnocovacie mechanizmy Schengenu sa stali súčasťou odpovede na ohrozenia. Tým, že sa snažíme podporiť voľný pohyb osôb a tým, že efektívne monitorujeme pokusy o preniknutie cez hranice nelegálne, znamená, že zabezpečujeme efektívnu kontrolu vonkajšej únijnej hranice a zároveň každej hranice členského štátu EÚ. Frontex má v tomto čoraz väčšiu úlohu, nie len tým, že podporuje vymožiteľnosť práva a uplatňovanie výkonu práva proti nelegálnej migrácii, ale zároveň pomáha členským štátom čeliť problémom s efektívnosťou, ktoré e, pretrvávajú z, z raných fáz riešení. Nikto nemôže poprie, poprieť, že nový mandát Frontexu znamená aj potenciálne riziko, konkrétne súkromie a ochranu dát. Treba naozaj kontrolovať a monitorovať. Treba rozhodnúť, akým systémom to budeme robiť, aby sa zásady ochrany dát plne rešpektovali. Lisabonská zmluva platí, ale tretí pilier, spolupráca v oblasti justícia domácich vnútorných záležitostí, e, tretí pilier bol zrušený. Napriek tomu pretrváva trend zachovať ako si duch tohoto tretieho piliera. Sme si veľmi dobre vedomi toho, že policajné politické oblasti, ktoré sa týkajú hraníc a bezpečnosti, sú v samotnom srdci národnej suverenity členských štátov EÚ, ktoré sú tak či tak zodpovední zodpovedné za manažment svojich vlastných hraníc. Nesmieme však zatvárať oči nad existenciou európskeho politického rámca, ktorý sa vytvára za posledné dva roky a je čas, aby nielen Európsky parlament, ale aj národné parlamenty si uvedomili, že sa udiali dôležité zmeny a že európske agentúry sú teraz najviditeľnejšou tvárou európskych politík, ktoré sa týkajú externej únijnej hranice, emigrácie, azylu, vnútri v Európe aj mimo Európy. Záverom, mnohé európske agentúry e, existovali, teraz ich je 10. Stačí to? Môžu parlamenty e, efektívne kontrolovať ich rozpočty? Dohliadať na, na ne? Alebo treba zaviesť nové mechanizmy kontroly, napríklad výročný program hodnotenia práce agentúr? Včera som si v tejto miestnosti vypočul niekoľko názorov, v ktorých sa hovorilo, že netreba zvyšovať parlamentný dohľad. Ja veľmi nesúhlasím s týmto názorom. Je zásadné, aby sme nastolili náležitý parlamentný dohľad nad aktivitami týchto agentúr, aby sme zabezpečili ich kontinuitu, zodpovednosť a spoľahlivosť pri vykonávaní ich činnosti pri ochrane základných ľudských práv a ochrane občanov EÚ pred rizikami. Poviem to jasne. Medziinštitucionálna hra nie je dostatočná. Musíme zlepšiť možnosti zdieľania informácií na všetkých úrovniach, napríklad sieť e, aplikovania výkonu práva medzi politickými stranami aj na národných úrovniach, aj na európskej úrovni a takisto na neformálnej úrovni medzi spravodajcami by sme mohli vy si zdieľať e, tematiky a zložky, na ktorých sa pracuje v národných parlamentoch a v európskych parlamentoch. Vaši národní zastupcovia pracujú v rozličných európskych agentúrach a preto by som rád podporil myšlienku, ktorú pred niekoľkými minutami vyjadril pán predseda Aguilar, že spolupracovať musíme. Európsky parlament a Národný parlament musí vyhodnocovať prácu týchto agentúr. Posledné slova, dámy a páni, trvalo to 50 rokov, kým sme završili úsilia o jednotný vnútorný trh. A teraz iba 12 rokov pracujeme a snažíme sa vytvoriť oblasť slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Ideme správnym smerom. Vytvorili sme chartu základných práv, zaintegrovali sme ju do zmluv, ale v tejto fáze prechodu by bolo chybou. Bolo by to nebezpečné, keby sme vybudovali síce bezpečnú Európu, ale netransparentnú, kde by e, nemalo skladanie účtov a branie niekoho na zodpovednosť vôbec svoju úlohu. Ďakujem vám za plodnú spoluprácu. Dúfam, že zabezpečíme, aby sa takéto niečo nestalo. Ďakujem vám za pozornosť. Veľmi pekne vám ďakujem. Vo vašom prejave boli naozaj zaujímavé myšlienky. Mohol by som povedať, hádam len toľko, že môj výbor v snemovni lordov si preštudoval správu o stratégii vnútornej bezpečnosti a mali sme veľmi dobrú diskusiu s pani Borselino, ktorá je spravodajkyňou výboru LIBE v tejto veci. A myslím, že sme si uvedomili, že to je jeden zo spôsobov, akým národné parlamenty a európsky môžu spolupracovať. Ja si myslím, že tieto zaujímavé návrhy by sme si mali vypočuť teraz e, zo snemovne reprezentantov a potom pán Lambert, ktorý prišiel, bude posledným. Ďakujem pekne, pán predseda. Milí kolegovia z ostatných všetkých európskych parlamentov, aj z Európskeho parlamentu, dovolte, aby som chcel začal tým, že ako som e, rád, pán Lord Henišek, som teraz pod vašim predsedovaním tu, aj po toľkých rokoch, čo sa vidíme na chodbách britského parlamentu. Um, no už jedna z dôležitých eh, vecí, eh, keď Európska únia eh, opaku, zorganizuje stretnutia a niekedy je tu taká tendencia, že sa opakuje to, čo už bolo povedané stokrát. A ja presne um, to urobím teraz, pretože vlastne môžem zopakovať to, čo povedal kolega Carlos Coelho z portugalského parlamentu, pretože absolútne má pravdu v tom, že potrebujeme väčšiu demokratickú kontrolu. A pripomenul vlastne mi, že tiež začal ako e, dočasný, dočasný pracovník a ja som vtedy tiež e, sa zúčastnil prvého stretnutia e, jeden týždeň potom, keď e, som ma Tony Blair vymenoval za ministra pre európske záležitosti britskej vláde a vtedy naozaj ten ambície um, lídrov z Tampere boli iné, než sa to napokon rozvinulo do za posledných 10-12 rokov a niektorí Británii by možno povedali, že už to zašlo priďaleko, pretože z koordinačnej úlohy sa už teraz to zmenilo na implementáciu, na vykonávaciu úlohu a ja by som um, bol opatrný, pretože kolega Kelvin Hopkins, ktorý je z výboru pre um, dohľad nad európskymi otázkami z, z snemovne zástupcov v britskom parlamente, má iné názory. Ale myslím si, že jedna vec, ktorá na všetkých tu v tejto miestnosti spája, že je potreba veľmi dobrú demokratickú kontrolu a tie všetky e, slova, ktoré tu povedali aj, povedal aj Carlos aj ostatní, aby som sa chcel teraz sústrediť hlavne na praktické veci o tom, čo robí môj výbor v britskom parlamente v snahe aby tieto z Európskej agentúry skutočne boli zodpovedné pretože máme všetci nejaké pravidlá, podľa ktorých fungujeme, aj naše ministerstvo vnútra, aj britský parlament. Všetko funguje na báze vlastne dôkazov, ktoré nám sú predkladané. Buď sú to všetky, všetky dôkazy, alebo tie, teda, ktoré dostane k dispozícii alebo informácie. A myslím si, že absolútna podstatná časť toho, čo môžeme dosiahnuť z hľadiska transparentnosti a kontroly, je priamo fungovať a pracovať s kolegami z parlamentov z iných členských štátov. Preto som sa aj včera stretol s predsedom výboru z, pre vnútorné záležitosti z francúzského parlamentu. Budúci týždeň mám ďalšie stretnutie s ďalším zástupcom z Európskeho parlamentu Ehm, pred niekoľkými týždňami sme šli do Grécka z nášho parlamentu, kde sme sa stretli s ďalšími eh, kolegami našimi z toho istého výboru a sme si hovorili, alebo sme sa dozvedeli, čo sa deje vo Falakiu na, Britsko, eh, na grécko-tureckej hranici a podobne. Takže takisto chodíme do Európskeho parlamentu, pretože to je primárny orgán, ktorý vlastne kontroluje európske inštitúcie. Ale Nemyslím si, že nie, nikto z nás, ktorý pochádza z aktívnych e, národných parlamentov, majú až takú chuť vykonávať kontrolnú úlohu, aby mali čakať, až kým sa niečo stane. Myslím si, že máme my zodpovednosť, aby sme E, žiadali od týchto agentúr, aby nám poskytovali dôkazy, informácie a jedne z najvlodnejších stretnutí v poslednej dobe bolo, keď sme rokovali s Europolom a predseda Europolu priletil do Londýna, kde odpovedal na otázky z našich e, poslancov z hľadiska e, rozsahu pôsobnosti Europolu. A aj z pohľadu súčasných ekonomických ťažkostí, ktorým čelíme, myslím si, že um, musíme si veľmi dôkladne vyberať, e, s kým sa stretneme a koho pozveme, pretože máme tiež obmedzené finančné možnosti, ale hovorili sme aj, pán Lord Henny, sme využili vašu kanceláriu z House of Lords, ktoré je lepšie vybavená než House of Commons, teda horná snemovňa lepšie než dolná a aby sme mohli komunikovať s Gréckom. Nož, ale myslím si, že je tu množstvo inštitúcií a jedna z úloh, ktorú my máme ako parlamentári, je zabezpečiť, aby sme mali dostatočný program na to, aby sme mohli vykonávať spravodlivosť a spravodlivosť správnu kontrolu týchto agentúr. Samozrejme, že prebiehajú diskusie o Europole, hovorili sme o Frontexe, vieme tiež, že aj ASEKI vykonáva prácu z hľadiska bezpečnostných otázok. Je tu takých agentúr viacero. Ja by som o nich chcel ešte viac. Som ochotný ísť do Lyonu napríklad, aby som videl kolegov z Interpolu, pretože v súčasťou práce, ktorú my robíme, ktorá sa týka obchodovania s ľuďmi, to sa jednoducho nekončí na hranici Británie. A práve sú to tie predchádzajúce diskusie, ktoré sme tu mali o Frontexe, že keď sa raz dodľa dostanú na hranicu EÚ, e je vtedy prakticky už neskoro. A práve to, čo podala kolega z Grécka, je, naš, je, je spolupráca s tými krajinami zdroja, odkiaľ prichádzajú tí migranti. A jednoducho my musíme tým pádom sa dívať poza hranicu našich hraníc, keď chceme riešiť otázku organizovaného zločinu a chceme vyriešiť problém nelegálnej migrácie a obchodovania s ľuďmi. A jedna z takých úžasnejších eh, eh, výsledkov našej návštevy Grécku bolo práve disk- diskusie s ľuďmi z Grécka. Mnohí z nich sa vrátili z Afganistanu, z Iránu, prešli Turecko a podobne. A prakticky každý z nich zaplatil 5000 eur, aby sa mohol dostať do Grécka, respektíve tí utečenci, ktorí sa dostávali do Grécka z týchto krajín, museli zaplatiť tým zločincom takéto peniaze. Takže myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme takúto kontrolu mali. A je dôležité, aby sme tieto organizácie vypočúvali pravidelne. E, takisto si myslím, že je tu aj priestor pre určitú spoločnú, spoločné vyšetrovanie ak si niečo, čo presahuje hranice jedného či dvoch parlamentov, mali by sme mať možnosť e, vycestovať, stretnúť sa s ďalšími parlamentármi, príslušným parlament, aby sme mohli e, prejednať veci spoločne na spoločných stretnutiach. Napríklad, keď som, hovor, som sa stretol s predsedom E, či riaditeľom ministerstva vnútra v Francúzsku. Včera sme sa dohodli, že pôjdeme spolu do Afganistanu. Možno, že to bude musieť vysvetľovať e, britskému daňovému poplatníkovi, že čo robí predseda výboru, bránobezpečného výbornostného výboru z britského parlamentu v Afganistane, ale keď e, sa pozrieme na tie zločinecké siete a podobne, drogy, obchodovanie s ľuďmi a podobne, to sa začína v Kábule. Tam presne tí sú a tam by mali byť e, tam sú tí, ktorí vlastne, ktorí ľudia platia za to, aby sa potom dostali na rôzne európske hranice. Takže je dôležité tam ísť. A chcel by som to uzavrieť následovným. Ja si myslím, že teda aj tak e, z hľadiska týchto udalostí tohto druhu, myslím si, že je dôležité, aby tieto európske agentúry boli zodpovedné a musíme ale robiť neustále um, tú revíziu či neustálu kontrolu. Musíme zabezpečiť, že im poskytneme určité štandardy, určité uh, E, hranice alebo kritéria. Ja som to takto už mal, keď sme mali my, e, som mal na starosti hraničné e, agentúry a jednoducho my sme im dali určité kritéria, o ktorých museli prísť a vysvetliť nám veci. Pripravili sme správu a o tri roky sme zobrali správu a teraz sme sa opýtali, no čo ste urobili o poslednej správe za tri roky. Teraz sme zmenili prístup. My teraz robíme opačne, teraz im dávame konkrétne otázky otázky, ja ich nazývam desatorom prikázaním, ale prakticky sú to rôznych 50 otázok, ktorý e, každý rok vlastne e, si pripravíme otázky, na báze ktorých vy, vypočujeme túto agentúru, čiže neponecháme to na britskú vládu, ale parlament e, to robí sám. A ja si myslím, že v rámci diskusie, ktorú sme tu mali, ja by som sa obratil na národné parlamenty v EÚ aj v Európsky parlament, že Pouvažujte o takých 10 až 15 najdôležitejších otázkach, ktoré by sme mohli rovnaké klásť Europolu a týmto e, agentúram všetkým, aby sme mali teda tú rovnakú, e, rovnaké kritéria pre všetkých pre budúcnosť. Predseda, ďakujem pekne. Teraz posledná na väčšničkou bude pani Lambert, ktorá je z Európskeho parlamentu. Tá je členkou výboru LIBE taktiež. Ďakujem, pán predseda. Ospravedlňujem sa za to, že som prišla neskôr, ale hlasovali sme a potrebovala som byť na hlasovaní. A som treťou z Británie, ktorá má prejav na tejto platforme, ale napriek tomu myslím si, že politicky sú naše hlasy odlišné. Som členkou poslankyňou Európskeho parlamentu aj in, interinstitucionálnej skupiny, ktorá sa zaoberá manažmentom a fungovaním agentúr. Tento útvar e, vychádza zo štúdie, ktorá pred niekoľkými rokmi bola iniciovaná komisiou a spolu s radou a komisiou sa pokúšame zefektívniť prácu všetkých agentúr a brať ich na zodpovednosť, prinútiť, aby skladali účty Európskej únii. Úloha Európskeho parlamentu v rámci tejto štruktúry, my sme analytikom, analytickým centrom a táto úloha napríklad pre Európsky parlament znamená, že vymenováva riaditeľov, iniciuje dialog o skladaní účtov za činnosť, je tu, je tu rozpočtový rozmer našej práce, ale to nie je jediné, čo robíme v rámci našej úlohy. Niekedy sa e, ľudia až e, tak priveľmi zaoberajú e, rozpočtovou stránkou veci, finančnou, ale tu ide najmä o tom politicky brať niekoho na zodpovednosť vo všeobecnom interinstitucionálnom rámci, nad, nad ktorým má dohľad naša skupina. Agentúry spadajú pod výbor pre občianské slobody. E, môj kolega poslanec Coelho sa už vyjadril, že ešte stále niektorí žijeme v minulosti, kedy sa veci riešili medzi štátmi, medzi vládami. Teraz však máme celoeurópsky rámec. Máme tu rozpočtový aspekt tohto celoeurópskeho rámca a Európsku dimenziu, e, európska dimenzia sa stále posilňuje a medzi vládny spôsob práce sa oslabuje. Preto je taký dôležitý dohľad parlamentov nad celoeurópskou prácou agentúr. V minulosti sme sa zaoberali e, volaním príslušných organizácií na zodpovednosť aby skladali účty za svoju činnosť, pretože sa odhalili obrovské sivé zóny, ktoré zdanlivo nikomu nepatrili, nikto za ne nebol zodpovedný, čo je veľmi nebezpečné pre demokraciu. Keď zistíte, že niektorá agentúra by mala mať čosi na starosti, ale nerobí to, vlastne sa nedá nikoho brať na zodpovednosť a je dôležité, aby takýto status quo pretrvával. Zistili sme, že agentúry e, majú čoraz zvyšujúcu sa úlohu pri vzťahoch s tretími krajinami, najmä nové agentúry, napríklad agentúra pre podporu azylu. Parlament bol však veľmi znepokojený, keď sme zistili, že tieto aktivity tretich krajín budú naozaj obmedzené istými limitmi a keď sme zistili, že zákony, ktoré by mali byť relevantné, nie je ťažko v praxi realizovať. Bolo si treba preštudovať príslušné zákony, niektoré bolo treba na novo vytvoriť a schváliť. Znie to veľmi odborné, odborne, ale tým všetkým sa dodávala tejto práci politická dimenzia. Čo sa týka Frontexu, ktorý funguje na tzv. medzinárodnom teritoriu, respektíve na hraniciach medzi EÚ a tretimi krajinami, Máme tu otázku bezpečnosti, výmenu informácií, o tom všetci vieme, ale sú tu prepojenia Frontexu s inými útvarmi. Napríklad e, nedávno začal spolupracovať s Frontexom začalo spolupracovať s Frontexom NATO, ktoré tvrdí, že Oblasť pôsobnosti, ktorú rieši Frontex, vlastne patrí z časti pod NATO. Ako sa toto dá vyriešiť? Pretože to sú práve tie sivé zóny alebo neprihľadné zóny, kde nik nechce pripustiť, že oni vyslali konkrétnu helikopteru na konkrétne miesto a vy musíte zisťovať, čo koho mm, popchlo do istej akcie a či nejaké akcie, aktivity E, sa dajú napraviť, korigovať. Toto riešime my a snažíme sa zistiť, ako tieto veci riešiť čo najlepšie. To boli také príklady z praxe. E, ešte raz sa ospravedlním, pán predseda, že som musela e, hlasovať a nemohla som byť tu, ale za... chcem vám ešte niečo povedať o štúdiách, ktoré inicioval parlament. Jedna štúdia sa týka Mm, agentúry pre vnútorné záležitosti, a to je súvislosť s chartou pre základné slobody. Ďalšia štúdia sa týka spravodajských agentúr v Európskej únii a dohľadu nad nimi. Obe tieto správy boli sprevádzané príslušnými odporúčaniami o, o tom, ako by sa mal robiť dohľad na úrovni Európskeho parlamentu a národných parlamentov nie je prekvapujúce, že keď máme dve rôzne štúdie, máme dva rôzne súbory odporúčaní, vo výbore LIBE by si poslanci mali tieto odporúčania preštudovať. Volá sa tu po dohľade v oboch štúdiách. To už niečo znamená. Ďalej sa hovorí, že treba udržať tempo, pretože niektoré agentúry sa rýchlo vyvíjajú alebo reagujú na situáciu. Odporúčanie zo štúdie, ktoré sa malo zaoberať dohľadom nad spravodajskými agentúrami, tu sa odporúčalo, aby v parlamente sa pod výborom LIBE etabloval nový podvýbor. Komisia však minulý rok skúmala túto možnosť a mala pocit, že kooperácia by sa dala uskutočniť aj na existujúcich fórach. Štúdia, ktorá sa zaoberala externou dimenziou, toto sa dá riešiť v permanentných útvaroch Európskeho parlamentu a v rámci agentúr, tak ako existujú. E, LIBE je e, ako keby e, centrom, kde sa zbiehajú všetky nitky, ale aj výbor pre ľudské práva, podvýbor pre ľudské práva má v tom, čo povedať. A takisto korešpondujúce výbory národných parlamentov pre európske veci. Konajú sa vypočutia, v rámci nich sa e, zakladajú dôverné, ne, nefungujúce skupiny, ktoré analizujú rizika, a ktoré sa zabrajú pracovnými aktivitami s tretími krajinami, aby sa preskúmala proporčnosť toho, čo sa deje, aj rozpočtová dimenzia. Človek nemôže dnes už nič urobiť, len musí slovo rozpočet zaznívať z každej druhej vety. Len dúfame, že to dodáva nejakú pridanú hodnotu tomuto všetkému. A čo sa týka parlamentu, agentúry, by sa mali využívať aspoň symbolicky ako centra aktivít, ktoré demonstrujú, že sa niečo deje, ale musí to byť proporčné a efektívne. Nad týmto sa treba zamyslieť, či to také naozaj je. Ďalej voláme po výmene informácií medzi jednotlivými parlamentmi, o tom hovoril aj predrečník, ale výmena príslušných informácií by mala byť istým spôsobom formalizovaná, pretože aj medzi Európskym parlamentom a ostatnými parlamentmi, aj medzi jednotlivými parlamentmi navzájom treba e, založiť kontaktné body, to je európsky žargon, kontaktný bod, ale akokoľvek to budeme nazývať, niečo, kde by sa e, zviditeľnili isté trendy a kde by sa si uvedomovali ľudia, že sa vynárajú isté ohrozenia. U nás v Dánsku napríklad keby sa niečo stalo, treba preskúmať, či to má relevantnosť aj pre Portugalsko, či sa môže niečo také stať aj v Portugalsku a treba ísť do takýchto detailov. Ja myslím, že parlament by mal preukázať väčší vhľad aj do operačného dohľadu. To zatiaľ robili iba národné parlamenty, takýto operačný dohľad. Ja myslím, že vo výbore LIBE by sme si to mohli preskúmať, čo s tým ďalej jedným z podpredsedov, totižto vo výboru LIBE, Eh, je znalý tejto činnosti a treba tento dohľad dostať na systematickejšiu bázu. Ostatné výbory tu v parlamentoch, aj v národných parlamentoch, ktoré sa zaoberajú touto tematikou vnútorných záležitostí, eh, treba tiež zaktivizovať, pretože to súvisí s ďalšími vecami. Je to bezpečnostná oblasť, eh, politik, oblasť bezpečnostnej politiky, nelegálnej migrácie a medzinárodný rámec ľudských práv, do ktorého toto všetko musí e, zapadnúť. Parlament vezme do úvahy to, čo vzýšlo z tohto stretnutia. Aj naša medziinstitucionálna skupina sa tým bude zaoberať. Ešte stále máme nad čím premyšľať. Presne ako hovoril Keith, treba zabezpečiť, aby sa veci následne rozpracovali, keď už raz odznejú, aby sa s nimi niečo urobilo. Nestačí len náhodne zozbierať otázky a odpovedať na ne a potom vzniká pocit, že treba položiť otázku, lebo inak nie ste e, zaangažovaní toho, čo sa deje. To je síce pekné, ale treba, aby to bolo všetko instrumentálne, aby to nie, niekam vyústovalo, aby to malo význam, to, čo sa deje, pretože sa tu konec koncov zaoberáme tým, čo má priamy dopad na život občanov Európskej únii. v, ich, v jej hraniciach i za jej hranicami. Ďakujem, hovorí predsedajúci. Takže teraz odzneli všetky prejavy panelistov a začneme hovoriť o základných pravidlách. Základné pravidlo je, že každý má dve minúty. Prihlásili sa zatiaľ iba dvaja rečníci, takže ak by niekto sa ešte spontánne rozhodol, že chce e, vyjadriť svoj názor v tejto časti diskusie, prosím, e, dajte mi vedieť. Začneme s pani Eva Talenfina z fínskeho parlamentu Rastag. Pán predseda, cení kolegovia, myslím si, že mali sme tu naozaj veľmi dva plodné dni. Ako členka britskej parlamentného výboru eh, si myslím, že je veľmi dôležité, aby bolo tu na parlamentná kontrola činností, ktoré sú orientované na prevenciu zločinu a Monitorovanie je osobitne dôležité, pretože takáto aktivita porušovania základných práv, e, práv občanov a parlament je potrebná, pretože sa musí zabezpečiť dostatočná rovnováha medzi opatreniami, ktoré sú určené na ochranu občanov a na voči opatreniam, ktoré sú e, na ochranu občana. Tie sa musia zachovať. E, takže úloha, ktorú by mohli národné parlamenty hrať pri kontrole e, Eurojustu a, národ, a Europolu. E, vlastne ide o to, aby aj národné parlamenty dostali svoje úlohy. A výbor švédskeho parlamentu si myslí, že spoločné postupy alebo spoločný postup by mal byť pripravený z hľadiska, hľadiska parlamentnej kontroly Europolu a Eurojustu v najbližšom čase parlamentná kontrola by mala byť jednoduchá, rýchla, konkrétna. Netreba vytvárať žiadne nové orgány ani ehm, výbory a podobne. Takisto by bolo potrebné vytvoriť spoločné medziparlamentné fórum skôr, pretože je veľmi dôležité, aby národné parlamenty, aj Európsky parlament, všetkých 28 zložiek sa zúčastnilo na rovnakých, e, tvorbe rovnakých podmienok. E, A chcela by som tu ešte doplniť jednu dôležitú vec, pretože v podstate potrebujeme mať dokumentáciu, škoda, že nemáme e, dokumentáciu včas, pretože keď som sem prišla včera a dostala som množstvo dokumentácie, množstvo papierov, to nie je možné to preskúmať všetko vopred. Takže ja si myslím, že podľa mňa takéto fórum by e, mohlo byť vynikajúcim priestorom pre diskusiu, ktorú navrhuje aj komisia, aj e, Europolom hľadiska viacročnej stratégie ich operačných plánov. Monitorovanie by sa malo sústrediť predovšetkým na kontrolu výsledkov a stratégií. A záver švedského parlamentu je taký, že sa teda tešíme na ten návrh spoločného orgánu pre monitorovanie a ako budú prebiehať diskusie, ktoré budú vlatiť ako stratégie pre Europol a Eurojust. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz dávam slovo pani Margaret de Boer z britského, z, eh, z, z holandského senátu. Ďakujem, ďakujem aj všetkým, že ste sem prišli aj za túto dobrú diskusiu, aj keď eh, by som chcela povedať, že myslím si, že diskusia by bola oveľa lepšie, keby sme boli lepšie pripravení. Súhlasím s predrečničkou aj keby sme sa mohli sústrediť viac eh, E, na to, že aké sú tie konkrétne diskusné body, pretože odnelo tu množstvo informácií, to je fajn, to sa mi páčilo, lebo to množstvo vecí som ne, predtým nevedela, ale neviem, čo sa bude diať ďalej, čo s tým všetkým, takže my sme niečo mali na ďalšie stretnutie, aby sme sa nejakým spôsobom viac mohli sústrediť na niečo konkrétne veci. Tiež mám pocit, že zodpovednosť, e, agen, zodpovednosti agentúr sa spo, sústredili rečníci na tú, ako tú národnú časť. Myslím si, že je dôležité e, z hľadiska vzťahu týchto agentúr voči národným parlamentom. E, hovorilo sa to v Európskom parlamente, ktorý pracuje na zlepšovaní zodpovednosti. Ale myslím si, že práve iná vec by mohla byť ten spoločný výbor, kontrolný, A škoda je, že sme teda nedokázali urobiť krok vpred a mať tú skutočnú diskusiu k tomu práve, o tom spoločnom tej spoločnej platforme, pretože si myslím, že toto treba prejednať detálnejšie. Ako dať tomu proste tú skutočnú podobu, aby to mohlo fungovať. A verím, že teda to, čo bude vyplývať z tejto diskusie, nebude to, že budeme mať rovnakú konferenciu na budúci rok, ale že sa už niečo, niečo podnikne hneď zajtra. Ďakujem pekne. Predseda, ak by to bol ešte niekto iný, ktorý by sa chcel vyjadriť, prvnež dám členom z panelu e, odpovedať, tak Ak nie, pretože ešte máme trochu času, ak nie, tak čiže nikto už nežiada o slovo. Takže nech sa páči, panelisti. Ďakujem, pán Lord Henny. Henny. Myslím si, že e, e, aj rečníci z Švedska, aj z Holandska hovorili o tom, čo bude nasledovať, výmena informácií a podobne. Je, je to síce super prísť do Bruselu, ale vždy je určite dobré mať informácie, deta informácie vopred. A po druhé, potreba z toho, čo nasleduje po tomto ďalšieho, ďalšieho kroku. Pretože myslím si, že všetci vieme, ako máme hodiny v, v svojich eh, kanceláriách. A ja keď sa vrátim domov, prvé čo je, pozriem sa na vaše webové stránky, vašich parlamentov, vašich výborov a zistím, čo robíte. Ja vám môžem povedať, že napríklad môj výbor teraz sleduje, um, aké sú korene radikalizmu, prečo sa ľudia zmenia z obyčajných občanov na radikálov a podobne. E, potom tiež sa tu venujeme niektorým prípadom, ktoré sú aj medzinárodne známe a podobne. A ja si myslím, že aj Kelvin Hopkins, ktorý sem prišiel z Británie. Ja neviem, čo robí jeho výbor momentálne, na čom pracujú. A on je v kancelárii vedľa mňa. Takže ja si myslím, že my musíme e, aj keď máme veľký rešpekt voči Európskom parlamentu a páči sa mi Gini e, návrh, že niekto z jej výboru by mohol byť tým, tým styčným bodom alebo kontaktným bodom, to by bolo výborné aj keď je to niečo pre budúcnosť, ak nás to nemôže nám to zabrániť, keď sa vrátime domov zajtra a položili našim, otázk, našim sekretárom, hneď mojej sekretárke Sere, za, Sere zajtra dám úlohu, aby sa pozerala, čo robia v ostatných 26 členských štátoch v tejto otázke. Lebo keď robíme všetci to, čo robíme my, tak e, ako to povedali kolegovia, tak najlepšie si o tieto informácie podeliť a nemusíme to robiť dvakrát a keď príde medzi nás riaditeľ Europolu alebo šéf Frontexu, ja určite rád pošlem e-mail. Ja síce nie som na Facebooku ani na Twitteri, lebo ja som na takéto veci už pristarý. takže ja vám pošlem staromodný e-mail. A Maďarsko už mi naznačuje, že oni už s e-mailami nefungujú. <laughs> Oni um, mi len kývu, takže jednoducho môžeme sa ľahko spojiť. Eh, povedzme si navzájom, čo robíme a keď bude nejaká spoločná hrozba. Ja som napríklad nedávno len zistil, neviem teda, akým spôsobom e, momentálne máme medzi Britániou a Spojenými štátmi určité také vzťahy, aké máme z historických dôvodov. Ja som bol raz vo Washingtone a keď som sa dozvedel a v Amerike, že tiež robia také isté šetrenie, ako robím ja v Londýne, že aké sú korene radikalizmu. Takže ja som vlastne teraz sa s ním spojila a som veľmi rád, že môžeme si mať informácie e, medzi Portugalskom, Švédskom, Holandskom, s každým pretože si myslím, že my, je to na nás, e, nikto iný to za nás neurobí a medzi tým môže Jean sledovať, e, e, kto čo robí a určiť svojich, teda ten kontaktný bod tu v parlamente, to bude fajn. A napokon mali sme nedávno konferenciu v Londýne o obchodovaní s ľuďmi. Mnohí kolegovia prišli z mnohých európskych krajín. To je ďalší spôsob, ako sa dajú robiť veci. Keď, nejaká špeciál, keď náš niektorý výbor sa špecializuje na niečo konkrétne, eh, ja vám môžem povedať, že Europol nie je tiež eh, absolútne centrom našho záujmu, čo robíme, ale keď niekto má o to záujem, tak ja kľudne pošlem niektorého člena môjho výboru, aby sa zúčastnil konferencie. Ja myslím si, že čím viac budeme robiť, tým bude lepšie. Predseda, ďakujem pekne. Teraz pán Koelo. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som povedal, že zdieľam z vaše vyjadrenia hľadiska toho, čo treba urobiť v ďalšom kroku Dokonca som e, povedal k niektorým kolegom súkromne, v súkromnom rozhovore, že to isté. Myslím si, že e, už vieme, že odídeme z tejto, z tejto schôdze s tým, že vlastne nič nové sa neudieje a to je hrozné. Takže keď všetci zdieľame, že ten názor, že musíme tu niečo zmeniť, že sa musí dať väčšia transparentnosť, zodpovednosť tejto oblasti a musí byť tu lepšia spolupráca medzi parlamentami. Um, naši koordinátori budú mať osobitné stretnutie z otázke úloh e, výboru a budú rozhodovať o tom, čo bude nasledovať. A predseda López Aguilar aj pripravil konkrétny návrh, e, pričom sa pokúšal vytvoriť akýsi spoločný postup, aby táto, pri práci e, tejto vyhodnotenia prác európskych agentúr. A myslím si, že to by sa malo udiať v blízkej budúcnosti, pretože tak, ako povedala pani z Holandska, je dobre mať e, E, viac kontroly týchto agentúr. Nesmú sa prezentovať e, musíme ale mať spoločný, e, osamote musíme mať spoločný postup. A myslím si, že aj predseda López Aguilar vykoná svoju prácu a konkrétnom, konkrétnym výsledkom tejto konferencie by mohlo byť práve tento spoločný postup, ako môžeme vyhodnotiť prácu európskych agentúr. Ďakujem. Pani Lambert má slovo. Ďakujem vám, pán predseda. Dúfam, že eh, podpredsedovia môjho výboru oceňujú dôveru, ktorú som im vyslovila ja vychádzam z tejto dôvery. Myslím si, že je užitočné pomenovať úlohy aj, aj mená, pretože musíte vedieť, s kým spolupracujete, kým hovoríme o vzájomných pozvaniach a tak ďalej. Toto je veľmi dôležité, takéto detaily, pretože takto agentúry spolupracujú medzi sebou. Sú tam zástupcovia členských štátov EÚ, stretnú sa, hovoria o tom, čo robia a tak ďalej a tak ďalej aká to je ich úloha v správnych radách, to je zakotvené, ale myslím si, že ten skutočný rozhovor niekedy naozaj chýba medzi tými, čo majú zodpovednosť za dohľad a kontrolu nad vecami. Čo sa týka nasledujúceho stretnutia, možno by sme mali sa zamerať na kľúčové otázky a položiť ich vopred. To, že by sme mali mať podklady včas, to sedí. Nevyvliekam sa z odpovednosti ani za náš parlament, ale bolo by fajn, aj keď sa nedajú komplet dokumenty vo svojej úplnosti pripraviť na čas, aspoň nejaké súhrny by sa mali poslať vopred. Vždy, keď bude ďalšie zasadnutie, chceli by sme zaangažovať maximálny počet ľudí. Dokonca by sme mohli založiť aj nejaké pracovné skupiny medzi ľuďmi, ktorí majú eminentný záujem o nejakú tému. Čo sa týka oblasti bezpečnosti, organizovaného zločinu, ľudských práv a tak ďalej, Isté je mnoho ľudí e, sediacich v tejto snemovni, ktorí by chceli rozvíjať tieto myšlienky ďalej spoločne. Aby boli tieto stretnutia produktívnejšie, možno by sme mali zrealizovať tieto námety. Mali by sme to robiť takto, tak by sme aj niečo reálne dosiahli. A je to dôležité. Takže myslím si, že by bolo zaujímavé si to preskúmať, túto metodiku práce a organizačné vylepšenia našich stretnutí. Ďakujem vám, obávam sa, že sú tu len dvaja e, panelisti, pretože niektorí museli odísť, jeden musel chytiť lietadlo, pán Aguilar má stretnutie s poľským predsedníctvom na inú tému, ktorá však súvisí aj s našou s našou témou, ktorú preberáme a nemôže tu byť, aby, aby uzavrel naše stretnutie. Mám tu pošle, poslednú žiadosť o slovo a keďže ešte máme nejaký čas. Pán Paggio z Českej snemovne má slovo. Ďakujem pekne. Iba organizačná poznámka. Na ďalšie stretnutie by som chcel navrhnúť, aby sme mali podklady a dokumenty včas. To isté povedala dáma zo Švedska. Ja keď sem prídem, mám tu kopu, hrubú kopu dokumentov na stole, to je nemysliteľné si ich preštudovať. Ja by som ich rád si prečítal vopred. A druhá organizačná poznámka. V diskusiách sa vynarala otázka o vnútorných hraniciach EÚ a sme tu medzi priateľmi, tak buďme úprimní. Nikto mi na túto otázku neodpovedal, takže na nasledujúce stretnutie navrhujem, aby sme možno mali dve kola otázok. V prvom rade, v prvom kole, dve kola otázok. V prvom kole by sa mohli vyjadriť zastupcovia EU a agentúr a potom v druhom kole by mohli vznieť svoje námety členovia národných parlamentov, poslanci národných parlamentov. To by možno bolo plodnejšie takto diskutovať. Ďakujem. Ďakujem vám za príspevok do našej rozpravy. Ďakujem panelistom za ich príspevky. Pokúsim sa zoskupiť niekoľko ohrození. Som iba dočasným predsedajúcim skupiny, kde je 26 členov Európsky parlament a je veľmi ľahké eh, niekoho podraždiť z týchto rozmanitých strán, ak sa takto pokúšam o zoskupovanie. Ale ja som si predsa len všimol, že sa niektoré názory približujú. Nepočul som nikoho, že by volal potom, aby sme zakladali novú inštitúciu, ktorá by riešila úlohy, ktoré vyvstávajú. Takže snemovňa lordov tiež si neželá takto zvyšovať byrokraciu. Výbor Libe má podobný názor a veľmi rád som, že to je aj spoločný názor odborníkov, ktorých sme požiadali o vyjadrenie sa, vyjadrenie stanovisku Takže nikto si neželá žiadnu novú inštitúciu. Na druhej strane som si vypočul mnoho k tomu, čo navrhol pán predseda Aguilar a to konkrétne, že budúcoročná schôdza, stretnutie by malo byť systematickejšie, efektívnejšie a praktickejšie, než sa nám darilo doteraz. Myslím si, že za ostatné dva dní sme sa však pohli ďalej v tomto smere než tomu bolo na predchádzajúcich stretnutiach. Verím, že takýmto spôsobom by sa malo postupovať ďalej. Nemyslím si, že by to bolo proti srsti komukoľvek. Pán predseda Aguilar navrhuje, aby sme 22. oktobra mali zasa takéto zasadnutie a dúfam, že viacero národných parlamentov sa poučí z tejto skúsenosti a možno sa niektoré ďalšie rozhodnú účastniť sa, pretože všetky tieto ohrozenia, ktoré rieši Európsky parlament a národné parlamenty, na to treba priamo zareagovať. Netreba bojovať o to, kto je za čo zodpovedný, kto má akú právomoc. Veď máme zmluvy, ktoré to jasne vytyčujú. Za vnútornú bezpečnosť sú zodpovedné členské štáty. To je pravda, ale Európsky parlament má rozpočtové právomoci, ďalej tu sú spolurozhodovacie právomoci nad zákonmi, takže tam je to tiež jasne povedané. Jediná rozumná vec je pokračovať ďalej s prácou naše zasadnutia, ktoré sa kedysi začali v inom kontexte, sa vydali tým správnym smerom. Máme tu zasadnutie, spoločne mu predsedajú e, predseda výboru Líbe z Európskeho parlamentu a vždy niekto z národných parlamentov, pričom národné parlamenty potom majú dve možnosti sa vyjadriť v diskusii a Európsky parlament jednu, to sa nám celkom osvedčilo. A myslím si, že nie je sporu ani o dôvernosti, súkromnosti toho, čo tu odznieje. Každý máme svoj mandát, ktorý si vykonáme svojim vlastným spôsobom podľa vlastného rokovacieho poriadku. Čo sa tu pokúšame e, dosiahnuť je nastoliť istú kolektívnejšiu cestu, ktorá by mala byť efektívnejšia. A toto ohrozenie tu zaznievalo, to, tento pocit, že tu nie je niečo v poriadku, že by sme mali dosť zavčasu pred samotným stretnutím pripraviť podklady. Včera sa ozvala komisárka, ktorá povedala, že Europol by mal vypracovať výročnú správu takým spôsobom, aby bola e, dostupná pred našim stretnutím. Dúfam, že tento záväzok, ktorý tu odznel, by sa mohol rozšíriť aj na Frontex a Eurojust tak, aby databázy ktoré spoločne správuje Európsky parlament a národné parlamenty, boli plné informácií, ktoré sú relevantné a e, vhod, obsahovo aj časovo náležité. Pani komisárka Malstromová sa tiež vyjadrila priaznivo, ako aj niektorí účastníci, pretože nie je zmysluplné na začiatku schôdze nájsť na svojom mm, stole obrovskú kopu papierov, ktoré nie je možné realisticky prečítať. Ďalej sa vyjadril pán Aguilar, že národné parlamenty by mali intenzívnejšie komunikovať s Európskym parlamentom aj o práci agentúr a tento výročný cyklus by mal byť veľmi dobre vopred pripravený. Ja nehovorím len za môj vlastný výbor. U nás ale aj my sa pokúšame, pokúsime intenzívnejšie e, reagovať, pretože spoločne dosiahneme iste lepšie porozumenie toho, kam sa chceme dostať, ak sa už vopred pred samotným stretnutím dôkladne o veci pozhovárame. Ďakujem všetkým, že sme si mohli vymeniť informácie. To, čo robia národné parlamenty, to, čo robí Európsky parlament. Prierezovo sme sa zoznamili so situáciou. Dúfam, že sa poučíme zo skúseností e, navzájom, pochopíme, čo trápi Európsky parlament a čo trápi členské štáty. Dúfam, že som neprekročil isté hranice, keď e, toto všetko som povedal. Nechcem len nikoho k ničomu zavezovať. Ja som vám pripomenul to, čo povedal e, pán Aguilar a hovorím za výbor v snemovni lordov, ktorému predsedám. Mm, moje návrhy boli iba námetmi a dúfam, že budú plodné a že o rok sa stretneme efektívnejšie a systematickejšie pripravení, lepšie informovaní, než tomu bolo tento rok. A ak sa nám to podarí, tak pomaly krok za krokom si myslím, že budeme schopní dostať článku 86 zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý žiada a volá po európskom dohľade. Ale na to treba vybudovať celú novú inštitucionálnu štruktúru alebo zlepšiť existujúcu. Ak sú všetci spokojní s týmito závermi, tak potom pán Aguilar ma poprosil, aby som aj oficiálne ukončil naše zasadnutie. Veľmi sa ospravedlňuje že sa musel vzdialiť, ale zastupuje Európsky parlament na stretnutí s polským predsedníctvom rady. Jeho prítomnosť tam bola nevyhnutná. Rád by som za jeho neprítomnosti mu ešte raz poďakoval aj jeho kolegom v Európskom parlamente v sekretariate výboru LIBE za to, že spolu zorganizovali toto podujatie. Ďakujem za všetko, čo museli vykonať, za prácu, ktorú odviedli, aby veci napredovali spolupracovali so sekretariátmi národných parlamentov, ktorí sa museli zapojiť ako rovnocenní partnery do príprav. Uvidíme, či budúcoročné stretnutie bude niečo, na čo bude pán Aguilar hrdý a my všetci hrdí, pretože to bude naozaj zmysluplné. Chcem poďakovať výboru Libe záverom za všetko, čo urobili aby posledné dva dni a diskusie, ktoré počas nich odzneli, boli úspechom. Ďakujem a oficiálne končím túto schôdzu.